Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette super... Dobrý deň, srdečne vás vítam na zasadnutí, tejto, na zasadnutí tohto výboru. Rada by som privítala eh, všetkých eh, členov, ktorých som, ktorých, som, som sa nestretla eh, dnes ráno a včera. Myslím, že aj veľká delegácia je za mnou. Všetkých vás vítam a začneme. Takže najskôr by som chcela upresniť jazykový režim. Pracovné jazyky sú francúzština, angličtina, nemčina, dánština a taliančina a slovenčina. A to len na 13. oktobra, na zasadnutie 13. oktobra, čo sa týka slovenčiny. Naše zasadnutie je vysielané priamo na internete. To je novinka, ľudia môžu sledovať naše zasadnutie na internete. A a prepojenie nájdete na našej hlavnej stránke. No a navrhujem prijať program dnešného zasadnutia. Všetci ste to dostali, máte všetci, alebo súhlasíte všetci s programom, sú nejaké námietky? Nie. No a týmto je program prijatý bez zmeny. Schválenie zápisníc zo zasadnutia 11. júna 2016 za Windhoek zápisnice nášho posledného zasadnutia z 11. júna 2016 vo Windowku a sa nachádza vo vašich zložkách. Ak sa do konca, do konca zasadnutia nebudú prijaté a predložené žiadne námietky, tak je to prijaté. A teraz oznámenia spolupredsedov. A predtým, než prejdeme k hlavným bodom nášho zasadnutia, rada by som vám oznámila niektoré záležitosti. Viete, že včera sa uskutočnilo pred zasadnutie predsedníctva na 32. zasadnutie. Predsedníctvo prijalo nasledujúce rozhodnutia týkajúce sa organizácie zasadnutia. 32. zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční v Nairobi v Keni od 19. do 21. decembra 2016. Rada by som poďakovala za to, že e, v Keni bude možné zorganizovať toto zasadnutie. Dve hlavné témy na naliehavé uznesenia, ktoré treba prijať, sú na e, dvoch pracovných skupinách. Sa budeme zaobrať témami poprvé Gabon a po druhé no, dopady uragánu metiu na Haiti. Lehota na predkladanie uznesenia je piatok 18. novembra 2016 o 12.00. A teraz témy dvoch pracovných skupín sú nasledovné. A to je malé stredné podniky a vytváranie a, pracovných e, miest a ďalej sa uskutoční a, e, návšteva aj na polnospodárskom podniku v Kenii. Predsednutie tiež sa rozhodlo zorganizovať a nasledujúce a, diskusie hlavná diskusia úloha obchodu pri realizácii cieľov eh, udržateľného obchodu a to bude diskusia s generálnym tajomníkom Knuset. A eh, prvá téma eh, na diskusiu bez uznesenia to je rast, demografický rast, výzvy a príležitosti a druhá téma je ako podporiť reintegráciu migrantov v krajinách pôvodu. Lehota na predkladanie otázok je 25. oktobra 2016 o 12.00. Rozšírené predsedníctvo bude zorganizované a jedno zastavenie sa uskutoční o téme úloha poslancov a ich vplyv na politické diskusie v krajinách HKT a EU na predsednice už sa diskusia rozbehla, ale je potrebná alebo uskutoční sa rozširšia diskusia pre tých, ktorí to zaujíma. Regionálne zasadnutie v, so západnou s východnou Afrikou sa uskutoční 22. a 24. februára 2017. Na Malte sme veľmi spokojní. Malta je súčasťou Európskej únie Viete, že sa objavili niektoré námietky. Írsko, Taliansko, ale Malta teraz súhlasila s tým, že usporiada regionálne zasadnutie. A to sa teda bude skutočne tam plenárne zasadnutie na Malte. Všetci ste videli, že máme veľmi pekný magazín, ktorý stručne prezentuje eh, výsledky zasadnutia, ktoré sa uskročilo v Windhoeku od 13. do 15. júna 2016 na Namibii a ten je k dispozícii vo francúzštine a angličtine pri vstupe do sály. A tiež je k dispozícii v elektronickom formáte, môžete ho dostávať automaticky a môžete poslať žiadosti na adresu acp.europarl.europa.eu. Rada by som upozornila všetkých členov na to, že zajtra o 12.30 sa uskutoční tlačová konferencia v zasadačke A3G3. Je to na, tre- na treťom poschodí. Aby sa oficiálne spustila spolupráca medzi EU a CNUCED a o projekte pod vedením CNUCED a Európskej komisie s cieľom uľahčiť alebo zjednodušiť obchod v regióne Strednej Afriky. Všetkých, všetkých vás pozývam. No a teraz dávam slovo e, spolupredsedničke. E, som veľmi rada, že tu je, ktorá je zo Samoji a ktorá má ďalšie oznámenia. Máte nejaké ďalšie oznámenia? Ďakujem pekne. Nemám žiadne oznámenia. No dobre, teraz prejdeme ďalším témam a to je e, výzvy pre e, rodinné polnohospodárstvo a polnohospodárstvo e, v malom, malých rozmeroch pre krajiny AKT. Spoluspravodajcovia sú Ulady Musa z Malawi a Maria Hojbuch za Európsky parlament. Počas zasadnutia výboru pre sociálne záležitosti 11. júna 2016 v Indúku. Sme dostali pracovný dokument na základe diskusiu, diskusie v tomto dokumente bol priprav vypracovaný návrh správy. No a rodinné polnohospodárstvo je základnou aktivitou v krajinách Afriky, Karibiku a Tichomoria na zaistenie potraviny, potravín a sociálnu ochranu a, živ, a ochranu životného prostredia, čo je 80 globálnej produkcie potravín je z e, rodinných podnikov. Táto forma polnohospodárstva e, čeli e, mnohým výzvam, podpora polnohospodárstva alebo zameraného na vývoz a znehodnocovanie pôdy, klimatické zmieny, zmeny a sezónne variabilita. To sú niektoré z faktorov, ktoré nepriaznivo vplývajú na systém Mm, bez skutočnej alternatívy mnohí občania a krajín a KT nemajú na výber len hľadať lepšie šance eh, inde a často sa vydávajú eh, na nebezpečné cesty s výsledkami, ktoré eh, poznáme. Mm, migrácia z hospodárskych dôvodov, vieme, že neprispieva k polnohospodárstvu. A ktorí sa nedokážu uživiť polnohospodárstvom, utekajú z krajiny. A je to veľká výzva. Ja teraz navrhujem, aby sme si vypočuli prezentáciu dvoch spoluspravodajcov. No a slovo dostane pani Ulady Musa. Je tu s nami. Takže pán Ulady Musa, nech sa páči, máte slovo. Prepačte. co-chairpersons. Thank you very much. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť predostrieť túto prezentáciu v našich krajinách o podohospodárstva. Počas našeho ostatného stretnutia, ktoré sa e, uskutočnilo vo Windhuku, e, v Namíbii sme mali príležitosť e, pripomienkovať a navrhovať témy pre toto stretnutie. Jednou zo záležitostí, ktorú sme spomenuli a ktorá je aj v návrhu uznesenia a takisto je uvedená aj e, v správe, ktoré bolo zaslané poslancom. Som si istý, že každý z nás si ňou e, prešiel a preto aj naďalej e, poskytujme dobré vklady, aby sme tento návrh uznesenia ešte aj ďalej zlepšili počas našeho nadchádzajúceho stretnutia, ktoré sa uskutoční v Nairobi, v Keni. Chcel by som zdôrazniť, že táto správa zdôraznila niekoľko víziev, e, ktoré, pred ktorými farmárstvo a podohospodárstvo stojí a takisto si kladie za úlohu navrhnúť riešenia týchto víziev počas našho prípravného stretnutia v skupine e, AKP bolo povedané, že časť týchto víziev um, musí byť vysporiadaná uh, nasledovne. Treba poukázať na nedostatok financovania pre malých uh, farmárov v krajinách uh, AKP, čo ovplyvňuje ich výnosy. To je presne to, čo sa nedeje s veľkými farmármi, ktoré ktoré majú k dispozícii e, bankové pôžičky. Je nevyhnutné, aby sme vytvorili špeciálne bankové domy v týchto krajinách, ktoré by umožnili malým farmárom prístup e, k pôžičkám. Osobitá podpora by takisto mala byť venovaná e, drobným rolníkom a farmárom na to, aby mohli mať vykompenzované straty kvôli nedostatkom vo fáze skladovania Takisto nám aj e, chýba právny mechanizmus v oblasti pozemkovej e, reformy, čo negatívne ovplyvňuje práve malých rolníkov a farmárov a e, neumožňuje im to brániť zahabávaniu a zaberaniu pôdy veľkými farmami a firmami, pretože častokrát práve malí farmári nemajú možnosť podať žiadosť o vklad svojej vlastnej pôdy. No a po tretie, je, že krajiny AKP nemajú k dispozícii dostatočné štruktúry, aby e, drobných farmárov a rolníkov zaškolovali a eh, trénovali požiadovaným spôsobom a to vedie samozrejme k nižším výnosom. Vo väčšine afrických krajín, ktoré eh, závisia od podhospodárstva či turizmu, tieto rodiny často vychovávajú deti a musia mať preto prístup na trh. Takéto opatrenia si teda vyžadujú liberálne politiky, ktoré umožnia dodávať svoje výrobky na miestny trh, čo vytvorí dobrý trh a dobrý prístup na neho pre miestnych drobných farmárov namiesto toho, aby e, takéto požiadavky pokrývali veľké korporácie. Po piate by sme mali zvážiť propagáciu e, biologického farmárstva, ktoré sa rozvíja v mnohých krajinách. A takisto im štepili aj spôsoby mod, e, moderného farmáčenia bez pesticídov či umelých hnojív. Myslím si, pani predsednička, že táto téma je veľmi kľúčová pre všetky štáty AKP a takisto pre našich ľudí v tomto regióne. Práve 2,5 miliardy e, ľudí na celom svete závisí od rodinného farmáradstva a e, rolníctva. Častokrát hospodária s výmerou menšou ako 2,5 hektára. E, množstvo ľudí, ktorí závisí v Afrike až 71 v v Karibiku je to 21% a e, v pacifickej oblasti je to 21%. Naša populácia do vysokej miery závisí od drobného rolníctva a farmárstva. Preto netreba brať túto tému na ľahkú váhu, e, pretože to sa to môže negatívne odraziť na e, našich ľuďoch. Chcel by som teda zdôrazniť, pani predsednička a podpredsedovia, že by sme mali a vyzvať mojich e, kolegov, aby predložili svoje návrhy a svoje pripomienky k tomuto uzneseniu. E, predsednička, e, podpredsedovia, poslankyne a poslanci, chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať za vašu pozornosť. Merci. Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Keďže pani Maria Hojbuch sa ospravedlnila, že to nemôže byť, tak ma požiadala, aby som prečítala jej príspevok, ale myslím, že eh, to, čo ste povedali vy, už eh, presne vystihuje to, eh, čo ja som chcela povedať, čiže EU a AKT má rovnakú analýzu uh, veci. takže správ našej kolegyne Marie Hobuch chceme pripomenúť, že rodinné polnohospodárstvo je veľmi dôležité pre milióny ľudí každý deň v rámci tradičného obchodu. No a preto to musíme zachovať. Veľmi často práva malých výrobcov sú ohrozované pretože majetkové práva nie sú vždy uznávané. V najhorších prípadoch vyvlastňovanie je výsledkom no a nepriaznivo ovplyvňuje produkcie v iných prípadoch, dostávajú len chabú kompenzáciu svoju činnosť. Nuž. A s tým sa často stretávame v Afrike. Ja som s tým bola konfrontovaná z, v, v Mali, kde veľký kanadský podnik chcel ťažiť urán a keďže pozemky trli boli polnohospodárom, tak ten veľký podnik ich kanadský odkúpil, ale skutočne za eh, smiešnú eh, kompenzáciu. Zatiaľ čo medzinárodné trhy a klimatické zmeny eh, vytvárajú veľký tlak na volatility, volatilitu trhov, a preto je veľmi dôležité zdôrazňovať tento bod a treba zachovávať krajiny a komunity najzraniteľnejších osôb a polnohospodárskej komunity a e, rešpektovať ich práva, a investovať do kapacít produkovať hnúcnosti. Nemôžeme uprednostňovať nadnárodné spoločnosti a ich záujmy, e, ktoré prispievajú k tomu, že malí polnohospodári sú závislí od ich, od ich výrobkov. My musíme podporovať a šíriť osvetu v tejto oblasti. Treba chrániť e, diverzitu, prístup k osivám a k tomu len jednu malú vec poviem. V Európe sa veľa hľadáme, pretože Monsanto a Bayer pripravujú veľkú fúziu. Ak sa to podarí, tak majú monopol na osivá, hnojivá, pesticídy a potom keď ľudia z toho dostanú rakovinu, tak Bayer im bude dodávať lieky. Takže treba zabraniť tejto fúzii. Ak táto fúzia sa uskutoční, tak nebude existovať žiadna e, konkurencia. Táto správa vyzýva tiež vlády a inštitúcie a medzinárodné finančné inštitúcie, aby sa prerušila revidová politika projektov na prístup k pôde a prírodným zdrojom. Nuša, nemôžem pripustiť takéto porušovanie ľudských práv. Treba podporiť zodpovednou politikou pohodných látok a a potravín v Afrike NASFN. A to sú aliancie, kde sú oskupené nadnárodné spoločnosti, ktoré vnúcujú svoje výrobky a tu nejde a vôbec aj smerom poľnospodárskej ekológie. Zodpovednosť Európska únie je preto veľmi veľká a my chceme zabrániť a prinútiť investorov, aby rešpektovali ľudské základné práva a rešpektovali medzinárodné pravidlá a zákony NUŠA. Treba rešpektovať všetky pravidlá medzinárodnej medzinárodného spoločenstva. Je to právo na prístup k vode a zabezpečenie potravín, ktorými sa treba riadiť na ochranu vodného obyvateľstva. Európa musí venovať osobitnú pozornosť týmto výzvam, venovať sa verejno-súkromným partnerstvám ako NASFEM, a zaistiť prístup k spravodlivosti pre všetkým. Takže toto príspevok mojej kolegyne Márie Hojbuch. No a teraz je otvorená diskusia a vidím, že pani Birder Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ďakujem aj spravodajcom za ich prácu, ktorú sme si prešli. A som naozaj veľmi rada, že ste naslovili aj rodovú otázku. Sú to práve v rozvojujúcich sa krajinách práve ženy a deti, ktoré sa musia starať o pôdu Nie je to vyslovene diskriminácia, pretože musiči častokrát zarobia viacej, keď opustia pôdu a nájdu si prácu niekde e, v meste. Avšak výsledkom je, že tu máme e, pôdohospodárstvo, že pracovná sila, ktorá obrába pôdu, je častokrát e, nevzdelaná, nemá potrebné školenia a je to jediný zdroj obživy rodiny a jednoducho pôda nie je taká produktívna, ako by mohla byť. My však máme iba jednu planetu, zdroje sú obmedzené a vďaka rastúcej populácii musíme pôdu využívať čo najlepšie. Pretože čím menej produktívna je e, pôda, či už je to e, vďaka e, tradičným postupom alebo nevhodným postupom, čo častokrát vedie potom k stretom e, medzi pôdohospodárstvom a e, e, prírodou. Ak môžeme vytvoriť možnosti školení, a to je samozrejme aj veľmi dôležité, že toto je vysoko kvalifikovaná práca, ktorá by dala ženám nový štatút, ale by zlepšila aj produktívnu kapacitu pôdy Takže nie je to len rodový aspekt, ale zahrania to aj oveľa širšie aspekty. Takže mali by sme na tom e, pamätať, keď budeme predkladať pozmeňovacie návrhy. A takisto nevidím z záležitosť mesových výrobkov z buša. V niektorých častiach strednej Afriky práve meso, ktoré je získavané z voľne žijúcich zvierat, tvorí až 80 proteínov eh, v strave miestnych komunít. A to pri rastúcej populácii je neudržateľné. A samozrejme, keď odchytávate a odlovujete voľne žijúce raz eh, e, voľne žijúce zvieratá, obmedzujete aj regeneračný potenciál týchto populácií zvierat. E, nemáme k dispozícii čísla. Je to e, vec, ktorá je absolútne neregulovaná a e, samozrejme, ak sa tieto populácie vyčerpajú, tak e, budeme mať problém. Musíme nájsť iné zdroje proteínu a ako ho budeme dodávať miestnym populáciám, ktorý by bol iný ako tzv. meso z buše podľa štatistik vieme, že na svete žije viacej ľudí s mobilnými telefónmi, než má prístup e, e, k záchodu napríklad a k toalete. Ale to nám e, poukazuje na to, že máme k dispozícii nástroj, ktoré, ktorý nám ukazuje, aké bude počasie, či je sezóna na škodcov. Čiže mobilný telefón je obrovský benefit, ale opätovne na to sú potrebné zdroje ako aj schopnosti, aj školenia, aby mali prístup k takýmto informáciám. E, potom e, posledný bod, e, vlastnícky titul, respektíve uznanie prísluš toho a nedostatok nejakého listu vlastníctva napríklad, ktoré by zabraňovalo tomu, aby pôda bola zaberaná e, ľuďmi bez škrupul a korporáciami, ktoré týchto ľudí pripraví o, ži- e, o, živobytie. Samozrejme, čiastočne sa tieto e, pôdy vykupujú samozrejme, avšak jednoducho peniaze nemôžete jesť v konečnom dôsledku. Ale častokrát sa stáva, že túto pôdu vám jednoducho zaberú. Takže nejaké E, tituly formy vlastníctva sú veľmi dôležité, či už sú to vlastnícke, e, listy vlastníctva. A to je kľúčové, aby sme mali budúcnosť e, krajiny. Takže predložím pozmeňovacie návrhy aj v zmysle tohto, čo som povedala a teším sa na opätovne stretnutie v Keni. Je vais passer la parole à madame... Ja, slovo dostane pani Záborská. Oh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem pokračovať po slovensky, pretože mám možnosť vyjadriť sa v mojom rodnom jazyku. Eh, v mene skupiny eh, Európskej ľudovej strany mm, by som chcela v tom rade poďakovať eh, spravodajcom za ich prácu na tejto správe, ale rada by som upozornila na, na niekoľko podľa mňa problematických e, bodov. E, rodinné poľnohospodárstvo je často spájané s chudobou. Až 70 najchudobnejších ľudí na svete je spájané práve s rodinným poľnohospodárstvom a pastierstvom a preto aj úlohou našej správy by malo byť pokúsiť sa o rekonštrukciu obrazu e, rodinného farmárstva. E, mám taký pocit, ako keby správa viacej hovorila vo všeobecnosti o malých poľnohospodárskych podnikoch a menej sa venovala práve e, rodinnému farmárstvu, rodinným poľnohospodárskym podnikom a myslím, že, že bolo účelom e, tejto správy, e, keď bola navrhovaná, aby sme sa práve venovali e, rodinným podnikom a tak, ako hovoria spravodajcovia v svojej dôvodovej správe, napriek všetkým rezervám, ktoré sú v rodinných poľnohospodárskych podnikoch, len v Afrike príspevky do hrubého domáceho produktu sú 35 a podiel pracovníkov zamestnaných v rodinných e, poľnohospodárskych podnikoch je v Afrike až 67 Zopakujem, pri všetkých rezervách, ktoré v tejto oblasti sú, tie čísla sú skutočne e, veľmi vysoké. A chcem povedať, že e, tie rodinné poľnohospodárske podniky nemôžeme chápať len, ako, e, len z pohľadu e, produkcie potravín. E, oni sú aj zároveň veľmi významným zdrojom solidarity medzi generáciami a spoločenskej zodpovednosti týmto aspektom e, rodinných poľnohospodárskych podnikov, podnikov by bolo potrebné sa viacej venovať aj v predloženej správe a e, zohľadním to aj v pozmeňovacích návrhoch, e, ktoré podám. V texte správy mi tiež chýba zmienka o zlepšovaní infraštruktúry Viacej treba hovoriť o prístupe k financovaniu, o e, uľahčení e, mikropôžičiek, mikroúverov. E, zásadnou podmienkou na to, aby rodinné farmy sa mohli rozvíjať k vyššej produktivite a vymanením sa z chudoby, tak potrebujú pozitívnu plno alebo aby, aby štátna politika povzbudzovala rodinné farmy, aby sa rozvíjali. Rovnako v rodinných farmách e, tým, že sú to rodinné farmy, je to viacej generácií obyčajne, ktoré, ktoré na týchto farmách pracujú, je to odovzdávanie pracovných zručností tej nastávajúcej generácii. Mladí ľudia vidia pracovať svojich rodičov Čiže mm, aj, e, aj zlepšovanie zamestnanosti v týchto, v týchto oblastiach. E, už spomeniem ešte jeden taký špecifický samostatný bod a to je otázka e, semien, ktorým sa tiež venuje táto správa. Možno obava z prílišnej straty ochrany práv duševného vlastníctva v článku 9 predloženého textu je podľa mňa v rozpore s požiadavkou na podporu práva duševného vlastníctva článku 12. E, mali by sme si ujasniť, ktorým smerom sa chceme uberať, pričom za moju politickú skupinu hovorím, že obmedzenie práv duševného vlastníctva v oblasti šlachtenia by mohlo mať za následok e, nedostatok ktorým by nakoniec trpeli práve tí, eh, tí eh, najchudobnejší. Čiže tam treba dať pozor na tú kontradikciu, ktorá je medzi článkom 9 a článkom 12. Ináč, eh, ja som veľmi rada, skutočne veľmi, veľmi rada, že naša, náš výbor otvoril túto otázku a že pristupujeme k tomu veľmi, veľmi zodpovedne a tým našim cieľom je skutočne prostredníctvom rodinných fariem, prostredníctvom malých poľnohospodárskych podnikov prispieť aj k naplneniu cieľov v odstraňovaní chudoby. Ďakujem veľmi pekne. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že ste si veľmi podrobne prečítali správu. Ďakujem veľmi pekne eh, za tieto pripomienky. Eh, Madagaskar, eh, nech sa páči, aký máte vy názor? Ďakujem veľmi pekne. A pani predsednička, to ste mi dali slovo. Polnohospodárstvo je zdrojom kapitálu na Madagaskare, pretože má ministerstvo, ktoré je vyčlenené a ktoré sa venuje polnohospodárstvu. No a či už je to polnohospodárstvo veľkého rozmeru alebo rodina, to je veľmi dôležité. Je to problém s pôdou, je tu problém na Madagaskare sa už ukončila politika. Pretože eh, Madagaskar je rôzne pôdy a, a pozemky, tu rôzne eh, druhy a eh, problém tu vzniká pre isté druhy pôdy a na Madagaskare e, momentálne forma je je to e, ten, ktorý pokračuje, ale je to stále veľmi e, náročné, pretože to sú to z minulosti, pretože desiatky rokov sa starali rolníci o pôdu, no a e, niekto predložil momenty e, a potom vznikol ten problém. No a momentálne je tu problém tiež spravodlivosti, bol prijatý rýchly proces pre rozhodnutia spravodlivé v súlade s zákonmi. No a problémy vznikajú v Afrike ako v Európe e, problémy e, spojené s vyvlastňovaním, pretože tak ako sa podal, keď to je štátne, to sa nedá a, e, vlastniť, ale na Madagaskare je osobitné ustanovanie a, a treba povedať, že Sácia, Vládkov je, to je na Madagaskare Dobre, a justícia stanovuje poplatky a kompenzácií. No a tu je problém spojený s pôdou, pretože no, no a to je veľkým problémom. Takže myslím, že v afrických krajinách problém znehodnocovania pôdy, pretože uh, sa stretáva väčšina afrických krajinov a krajín a skutočne treba dobré zákony. A to je potrebné dobrý systém spravodlivosti a nezávislá justícia, takže sú potrebné dobré zákony a nezávislá justícia. Ďakujem pekne. Vlastne mi prosím, že keď to, ako to dopadlo s tým korejským podnikom, ktorý chcel kúpiť, eh, ktorý chcel kúpiť pôdu na Madagaskare. Eh, no, eh, keď, čo je to povolené, keď zahrani, zahraničná osoba, zahraničný subjekt chce kúpiť, tak aktuálna ústa hovorí, že zahraničné subjekty môžu nakúpiť alebo kupovať pôdu, ale treba žiadosť, ale zatiaľ nebola prijatá. No a takže tí krecenia splnili podniky, nie takže koľko hektárov to bolo, na no, tí koľko hektárov to bolo, viete? Áno, 10 alebo 20 hektárov to bolo. Takže to je problém, keď je, chceme eh, vyvlastniť 10 alebo 20 hektárov, bude sa týkať mnohých, mnohých rodín. A to je veľký problém. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi dôležité, to, čo sme spravili. Eritrea, nech sa páči. Nech sa páči, kolega. Thank you, Madam Chair, for giving me the... Ďakujem pekne, pani predsednička, za príležitosť vyjadriť sa. Chcel by som poďakovať spoluspravodajcom za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli a, zároveň, aby sme mohli zablahoželať sami sebe za to, že sme si spolili takto aktuálnu tému a diskutujeme o takto dôležitých uzneseniach hovoríme o niečom, o e, globálnej produkcii potravín, čo predstavuje viac než 80 e, globálnej e, produkcie potravín. To predstavujú tieto malé rodinné firmy, takže mali by sme si zablažovať k tomu, že sme si zvolili takto aktuálnu tému. Chcel by som sa E, teraz vyjadriť k pár bodom, na ktoré by som rád upriamil vašu pozornosť. Treba si ujasniť, čo sú malé a rodinné farmy. Mali by sme jasne definovať, kto sú títo e, drobní e, poľnohospodári. Myslím, že je to veľmi dôležité z jednoduchého dôvodu, že ľudia, keď väčšinou hovoríme o, o malých eh, poľnohospodárských eh, farmách. Ľudia myslia iba na eh, poľnohospodárstvo. Pritom vieme, že súčasťou tohto sú napríklad aj pastieri, rybárske aktivity, lesníctvo. Toto všetko je zahrnuté v tomto pojme. rodinného e, drobného e, farmačenia. Takže treba mať na pamäti, čo všetko toto obsahuje. Je to dôležité na to, aby sme mohli sa tejto téme správne venovať. V správe vidím, e, že sa často príliš sústredíme na osiva, takže zdá sa mi, že príliš sa sústredujeme čisto na poľnohospodárske aspekty. Výzvy, ktoré sa tu spomínajú, e, tiež treba v určitých bodoch zdôrazniť, treba uznať aj nedostatok legislatívy, ktorá by chránila týchto drobných e, farmárov na to, aby si zabezpečili živobytie, e, aby boli chránení Takže chýba tu e, legislatíva, e, to treba zdôrazniť v správe viac. A po druhé, e, je potrebná reforma pôdy vychádzajúca zo sociálnej spravodlivosti. Na to by sme sa tiež mali pozrieť. Keby sme vychádzali zo sociálnej spravodlivosti pri tejto reforme, podarilo by sa nám vyriešiť otázky vlastníctva pôdy, e, otázky marginalizovaných a e, chudobných skupín obyvateľstva. A tretí bod, ktorý e, by som videl rád viac zdôraznený v správe, tým by bola finančná podpora. Okrem toho, čo tu zaznelo, myslím, že toto si naozaj vyžaduje osobitnú pozornosť. Buď by banky poskytovali za veľmi výhodných podmienok úvery, alebo e, by sa mali e, nejaké kreatívne služby vytvoriť e, pre týchto farmárov, pretože takáto podpora je dôležitá na vývoj svojej činnosti. Títo ľudia potrebujú určité financie. Títo ľudia potrebujú určitú e, podporu. A myslím, že tu potrebujem mať e, politiky cieľné špecificky pre tento e, kontext rodinných a drobných e, fariem, ktoré by sa sústredovali špeciálne na výzvy, ktorým tieto e, čelia. Hovoríme o tom, čo by bolo treba urobiť, ale e, často všeobecné podmienky e, sa nevzťahujú na tie konkrétne e, špecificity farmárov v rodinných a drobných poľnohospodárských podnikoch. Takže nehovorme len o rozdieroch e, e, v rámci regiónov, aj v rámci jednotlivých regiónov sú špecificity medzi rôznymi krajinami. Takže naše odporúčania by mali e, podporovať vznik politik, ktoré by reagovali na špecifickosť kontextu v jednotlivých oblastiach. A takisto náklady na nečinnosť, nekonanie, e, zanedbávanie. E, to tiež bude mať veľmi rozdeľujúci negatívny efekt na život e, našich spoločností a na proces tvorby národov týchto rozvíjajúcich sa krajín. Vieme, že toto je proces, Eh, do ktorého musia byť zapojení eh, všetci. Tam sú ale potrebné základné eh, služby ako zdravotníctvo a podobne. Iba tak sa ľudia budú cítiť, že sú súčasťou nejakej krajiny, nejakého národa. Takže tento proces tvorby národa sa e, ne, ne, nebude diať tak, ako má, ak nepomôžeme týmto chudobným, marginalizovaným a zraniteľným skupinám. Ďakujem. To je všetko, čo by som chcel v tomto momente povedať. Ďakujem pekne. Pán Kristenen, nech sa páči. Thank you very much, Madam President. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som tiež chcel poďakovať a obom spravodajcom za ich prácu. Súhlasím so skutočnosťou, že musíme zabezpečiť, aby e, drobné farby boli dostatočne profitabilné na to, aby sa vedeli e, títo farmári postarať sami o seba, o svoje rodiny. Iba takýmto spôsobom odstránime chudobu a dosiahneme ciele trvalo udržateľného rozvoja. A e, to preto, že v krajinách AKT E, tieto drobné e, e, farmy sú naozaj chrbtou kosťou poľnohospodárstva, ale často sme ich zanedbávali. Našťastie vieme, že tieto e, rodinné farmy a drobné farmy sú veľmi dôležité. Toto nebol správny prístup. Chcem zdôrazniť tri veci. V prvom rade e, je dobré, že spomíname, že boj proti klimatickým e, zmenám je veľmi dôležitý. Spomína sa to vo farme. Klimatické zmeny sú jednou témou z mnohých, ale pre drobných farmárov E, tieto ohrozujú celé ich živobyt, toto e, ohrozuje celé ich živobytie, takže musíme naozaj príjmať závažné opatrenia proti klimatickým zmenám. Ja som veľmi rád, že Európsky parlament ratifikoval Parížskú dohodu minulý týždeň, čo znamená, že dohoda môže vstúpiť do platnosti a e, svet môže zjednotený začať boj proti klimatickým zmenám. Ja som rád tiež, že spravodajcovia spomínajú, že sú potrebné e, vyššie e, verejné investície do rodinných a drobných e, podnikov. Vlády jednoducho musia brať vážne drobné rodinné farmy, musia ich podporovať viac vo svojej poľnohospodárskej politike Musíme aj zabezpečiť, že rozvojová pomoc ich bude viac podporovať. Musí byť jednoduché pre tých, ktorí žijú z drobného e, e, farmárstva, aby e, si vedeli pomocou neho zarobiť na živobytie a to je možné iba pomocou dobrého riadenia. A napokon je dôležité, aby sme bojovali E, proti e, odoberaniu pôdy. Jednoducho nie je možné, aby veľká e, časť populácie žila z kultivácie malej časti pôdy a aby menšina mala k dispozícii väčšinu bohatej pôdy na živiny. To jednoducho nie je akceptovateľné a proti tomu musíme bojovať. Ďakujem pekne. Ensuite, Sierra Leone. Ďakujem pekne, teraz Sierra Leone. Thank you very much. I'm always happy. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že môžem prispieť e, k tejto téme, e, pretože som bol vychovaný práve na rodinnej farme. A to sa týkalo aj moje vzdelanie. Chcel by som uviezť jeden príklad. E, Videli sme a boli sme svetkami výrobov zariadení e, a tieto africké zariadenia boli vyvážané do Európy, do Amerike, či už na, e, do sadov alebo aj na zeleninárske farmy. E, Sierra Leone má bohatú históriu predovšetkým naši ľudia boli prítomní v Južnej Karolíne práve kvôli eh, ako rýžoví farmári. A títo ľudia neboli len schopní farmári, ale dokázali vyrobiť dostatok eh, potravín, aby ich eh, vyvážali ak v súčasnosti budeme mať dostupné strojné farmárske zariadenia, tak naozaj budeme schopní zlepšiť našu e, produkciu. Avšak tieto strojné zariadenia sú tak e, drahé a vzhľadom na našu situáciu e, a vzhľadom na faktory výroby máme vo väčšinou pôdu, ktorá je pritom na AKT, môže byť zlepšená práve zavedením mechanizácií a je to vlastne zmena farmárčenia, ktoré zabezpečuje iba základné živobytie, na, to, na také, ktoré prináša aj zisk a prospech. Takže každá krajina by sa rada presu, presunula z farmárstva pre živobytie pre komerčné e, farmárstvo my by sme sem chceli eh, vyvážať napríklad rýžu eh, do Európy alebo iné eh, polnohospodárske produkty. Takže chceme, pokiaľ sa chceme vyrovnať s výzvami, ktoré, ktorým čelia krajiny AKT, je to predovšetkým mechanizácia, pretože práca na farmy je veľmi ťažká práca. No a mm, avšak keď takáto mechanizácia nie je dostupná predovšetkým e, cenovo, tak sa nevyrovnáme s touto e, veľkou výzvou. Merci. Ďakujem pekne. Svaziland, nech sa páči. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja chcel by som sa poďakovať eh, spoluspravodajcovi eh, z Malavy eh, za jeho dobrú prezentáciu, ktorá sa týkala tejto témy. Ale chcel som povedať, pani predsednička, ak máme zachrániť rodinných rolníkov a rodinné farmárstvo nemôžeme tu urobiť bez náležitého školenia, pretože, ako iste viete, väčšina rodinej pôdy je dedená pôda. A väčšinou sú to otcovia alebo dedovia, ktorí sa venovali farmárčeniu. Avšak súčasní vlastníci pôdy nemajú tieto schopnosti hovoríme si eh, a navrávame si, že každý môže byť eh, farmárom, avšak tak veci nefungujú. Musíte mať potrebné vzdelanie, musíte použiť eh, príslušné osivo, vedieť, ako uvádzať výrobky na trh. Avšak bez potrebného a primeraného vzdelania a školení nemôžeme posunúť vpred problematiku rodinných fariem. A zvyčajne podlahnú tomu bežnému scenáru a síce, že podlahnú medzinárodným firmám. Takže pokiaľ chceme zachrániť rodinné farmy, musíme veľmi investovať do školení aby sme dali týmto farmárom zručnosti, aby rozvinuli svoj potenciál. Ja som zo Svazíska a, a viem, čo sa deje. Ľudia sa zbavujú pôdy a to prakticky za babku, pretože táto pôda leží úhorom. Chcú si iba rýchlo zarobiť a získať peniaze a to zvyšuje aj mieru chudoby, pretože predtým si ľudia mohli minimálne dopestovať aspoň eh, základné potraviny, základné plodiny. Avšak teraz to nerobia. Teraz e, sú prehovorení bohatými ľuďmi, ktorí vykúpia ich e, pôdu. A väčšina títo ľudia nevedia, čo s tými peniazmi majú urobiť. Takže v konečnom dôsledku eh, tento farmár je ešte chudobnejší, lebo už nemá ani pôdu, eh, ktorú predtým mali. Takže ja si myslím, že bez eh, investovania veľmi intenzívnym spôsobom a bez potrebného vzdelania, ktoré by odovzdalo ľuďom potrebné zručnosti, tak sa nepohneme ďalej. Myslím si, že spoluspravodajcovia odvedú dobrú prácu, aby zakotvili príslušným spôsobom do tejto témy aj faktor vzdelávania. A myslím si, že toto je všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Merci de se... Ďakujeme veľmi pekne. Čad, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani spolupredsednička. Rodinné polnohospodárstvo v krajinách HKT eh, má veľmi veľký význam. Je to ten základ, eh, ktorý umožňuje život eh, takmer celej populácii. Takže je to mimoriadne dôležité a to, o čom sme hovorili, to sú skutočné výzvy. No a prípad Čadu, v prípade Čadu tá najväčšia výzva pre kontinentálne krajiny AKT, to je voda. Voda pre polnohospodárske účely a musíme nájsť a vypracovať politiku na riadenie e, vody. Či už to je povrchová voda, podpovrchová voda. V každom prípade treba nájsť spôsoby riadenia vodných zdrojov. U nás eh, v dieku všetky skupiny sú, alebo všetci sú zraniteľní, že sú individuálni spotrebitelia, ktorí eh, využívajú vodu svojím spôsobom. No a tu pýtam, či, či viete, čo sa stane, keď a, eh, ideme o vodu dnes. Mám hrozí veľký nedostatok, takže tento problém eh, vody je veľmi reálny a keď sa nepodarí toto vyriešiť, je to skutočný problém, tak v Čade nie je e, žiadny veľký podnik, ktorý by sa venoval poľnohospodárstvu. Je, máme len rodinné poľnohospodárstvo. A to je veľmi dôležité. No a tu je ten problém ešte. Tak ako povedal už niekto v Čade, no, a, sa znehodnocuje a to je problém v rámci krajiny sa ľudia stiahujú a ďalej tiež chov je problémom, takže je tu problém riadenia priestoru medzi polnohospodármi a chovateľmi zvieratá To je problém. Treba nájsť riešenie, pretože to spôsobuje veľké problémy. Ďalší problém je financovanie. Je jasné, že vláda stanovila polnohospodárstvo svoju prioritu. Vláda pracovala rôzne plány, ale na to je všetko je potrebná voda. To je problém, druhý problém je financovanie teda a potrebná produktivita, čo spôsobuje skutočne problémy. Samozrejme, vývoz chceme dosiahnuť, ale najskôr chceme dosiahnuť potravinovú sebestačnosť pre spotrebu No a na máme ten kódex, e, zákonník, ktorý existuje 3 roky, ale je to citlivý problém, ktorý sa nám nepodarilo zatiaľ e, e, vyriešiť. už nikto nechce. Veď, že pôda patrí štátu, ale mi hovorí, že nie. No, Čína hovorí, že pôda má patriť obciam, ale štát to reguluje, takže Snažíme sa zistiť, ako postupovať, aby všetci boli spokojní. Máme zákon a je to citlivý problém. V každom prípade je to otázka zásadná. dôležitá pre rozvoj tá by sme mohli konať Ja musíme, ja si myslím, že všetci tu, všetci musíme, no a niekto. Ale to nie je normálny typ, takže skutočne dôležité je, aby sme sa týmto otázkam venovali, a venovali tým výzvam, ktorých sa hovorí na záver by som chcel poďakovať eh, spoluspravodajcovi. Videli sme tu aspekta eh, ešte aspekta eh, biopolnohospodárstva alebo agroturizmus. Treba sa venovať aj otázkam turizmu, spojenie s polnohospodárstvom, ja by som chcel, aby naše zhromaždenie o výzvu, ja myslím, že tiež národné parlamenty pred našimi parlamentami. Ide tu o životy ľudí. Tu všetky rôzne problémy sú spôsobené polnohospodárstvom alebo spojené s jedlom. Treba bo ja myslím, že rozvojová pomoc musí v každom prípade žiadať, aby veľká časť bola venovaná individuálnym producentom. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne za vaše, a, a, váš príspevok. Teraz sa, no, sa prihlasila Gana, ale v Gane a pestujete všetko. A, to bolo politika vašej vlády a ale situácia v Gane Rôzne, takže povedzte nám k tomu niečo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Dovolte, aby som sa pridal k predrečníkom, aby som sa poďakoval spolu s pravodajcom za rozsiahlu prácu, ktorú odvietli na správe. A e, povedať niekoľko slov. Áno, máme pôdohospodárskú politiku v Gane. Polnohospodárstvo si vedie celkom dobre a významne prispieva k HDP Gany. Ak máme špecificky hovoriť e, o e, malorolníkoch a drobných farmároch, tam mi dovolte povedať, e, že to je základom každej domácnosti v Gane, pretože každá domácnosť prakticky nejakou formou farmárči pretože e, to e, krmi tak rodiny, ako aj celé domácnosti. Ale sú tu aj výzvy, e, na ktoré poukázali už moji predrečníci, a to je prístup k úverom alebo k financovaniu drobných farmárov a rodinných fariem. A to by som chcel povedať, že toto treba zdôrazniť. Naša, naše krajiny musia vyvíjať veľmi adresnú a vedomú snahu, a to tak, aby sme podporili takýto druh farmáčenia prostredníctvom úverov. Prečo to hovorím? Teraz v Ghane a myslím si, že je tomu tak podobne aj v ostatných krajinách AKT, máme mnoho starších ľudí, ktorí sa angažujú v polnohospodárstve. Mladí ľudia vo veku medzi 20 až 35 rokov nie sú prítomní v polnohospodárstve v súčasnosti, pretože pre nich poľnohospodárstvo atraktívne nie je. Čomu to môžeme pripísať? Sú to veľké straty, ktoré nastávajú po žatve, keď chodím po svojom volebnom odbode, ale aj po iných častiach krajiny, keď vidím obrovské množstvo ovocia a zeleniny, ktoré jednoducho zhnie vďaka zlému uvádzaniu na trh alebo zlému naceneniu a tak nepriťahuje polnohospodárstvo žiadnych mladých ľudí. A preto myslím si, že z našej strany existuje potreba, aby sme našli eh, a podporili polnohospodárstvo prostredníctvom zredukovania strán, ktoré nastávajú po žatve a samozrejme eh, prostrednícom podpory poistenia úrody, aby mal určitú istotu drobný farmár. A dovolte mi povedať, že napriek tomu, že vnímame polnohospodárstvo ako také, že by malo obsiahnuť aj e, dobytok, e, je to práve dobytok, ktorý ničí životné prostredie našich e, krajinách. Či už sú to napríklad jeho vyvádzanie na, na voľné pasienky, pretože súťažia častokrát práve tieto zvieratá o jediný zdroj vody prítomný v jednotlivých e, dedinách a samozrejme znečistujú životné prostredie. Takže musíme urobiť vedomý vý... E, musíme sa príslušne pozrieť e, veľmi vedomým a hĺbkovým pohľadom na rodinné farmárčenie. Dovolte mi povedať, pani spolupredsednička, že potrebujeme politické usmernenie, aby sme, a to takým spôsobom, aby sme vedeli podporiť eh, drobné farmárstvo. Musíme začať s tým, že eh, musíme ich priviesť do toho hlavného mainstreamu bežných polnohospodárských praktik. Ďakujem. No Dobre, vypočuli sme si všetkých príspevky. No, no ja som si uh, eh, zapendala, že uh, potravinová samostatnosť, to je dôležité, potrebujeme tu samostatnosť, sebestačnosť. Madagaskar, ešte raz chcete vystúpiť? Ďakujem pekne, pani spolupredsedníčka. Dovolte mi navrhnúť ešte jednu vec, pretože viete, že ja, keď som si vypočul čo sa povedalo o spoločných problémoch, že problémy sú takmer spoločné. Ehm, no čo sa týka EIK štátu a rovnosti, tak ehm, Madagaskar Madagaskar je to opačne pôda tých štátno a vidíme, že niekto, nejaká rodina, ktorá preukáže jasným spôsobom nespochybniteľným, tak vlastníci. No a na komunálnej úrovni je to blízkosť tých obyvateľov, je, existuje komisia, niekto spravuje pozemok zatiaľným spôsobom, a tak e, existuje komisia, ktorá si to preverí, no a aká a potvrdí, tak sa tedy využívanie pozemkov taká, udeleno no A, čo sa týka pozemkov taká, problém je, zákon ja sa zaoberám dlhšie a to znamená, že existuje text, ale a, to správne nepoužíva. Keď eh, po 20 rokov a, eh, využívania tak a, eh, ten, ktorý používa ten pozemok, môže a, podať žiadosť, o, to, aby sa stal vlastníkom. Existuje Váška, ehm, ktorá tiež hovorí práve do budúk vlastníctvo. No a nejaký národný príslušník alebo zahraničný ehm, štátny príslušník ehm, sa chce stať vlastníkom, tak štáta ministrov eh, na vlastníctvo štátu a to prerozdelí eh, pozemky medzi eh, polnohospodárov. Vidím, že tu je veľký špecialista na pozemky. Dobre, takže podľa šťadu môžete sa poradiť. Takže vidím, že tu je vážny problém, pretože ak je to ten štát a, keď tam je diktátor, to môže dať pozemky komu chce. takže Potrebný je zákon, ktorý chráni občanov bez ohľadu na režim. Takže treba nájsť istý systém, eh, kde eh, bude ochrana nejakého spoločného eh, blaha. No, všetci vieme, ako to je. Príde nejaký diktátor. Namíbia sa ešte prihlásila. Thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne za príležitosť. Chcela by som sa takisto poďakovať eh, za prezentáciu, ktorá bola veľmi komplexná a zhrňujúca. A takisto by som sa chcela poďakovať eh, za to, že bola nastolená téma žien a uvedená do pozornosti a takisto aj záležitosť mladých ľudí samozrejme, pokiaľ nájdeme nejakých mladých ľudí, ktorí majú stále záujem o polnohospodárstvo, eh, tak sa ich musíme snažiť predovšetkým eh, podporovať v tom, aby brali túto tému vážne. Keď hovoríme o hm, drobnom farmárstve, v Namíbii eh, vieme, že práve náš región bol zasiahnutý veľmi vytrvalým obdobím sucha a pr- práve prostredníctvom školení musíme nájsť e, cestu, akým spôsobom sa vysporiadať s nedostatkom e, vody aby sme dokázali stále vyprodukovať niečo pre ľudí tak, aby dokázali prežiť. Potrebujeme školenie, školenie a ešte viac školení, aby sme vedeli, akým spôsobom e, ľudia si budú vytvárať svoje živobytie ľudia si musí byť takisto aj vedomí, že klimatické zmeny prinášajú obrovské množstvo nevýhod. Takže keď sa aj osev musí byť taký, ktorý bude rezistentný voči suchom. Je veľmi dôležité, aby sme našli také plodiny, ktoré nepotrebuje vytrvalé zavažovanie a dlhodobú prípravu. Aby to neboli 3 až 4 mesiace na to, aby sme vôbec získali eh, semeno a osivo. Hm. Potrebujeme skôr naopak niečo, čo je pripravené na sejbu. Ak použijem môj príklad mojej krajine, je, bolo to práve prostredníctvom týchto zložitých časov, kedy sme zisťovali, akým spôsobom sa s tým vysporiadavajú iné krajiny. Takže ach, mali sme úrodu aj počas týchto zložitých časov. Ináč si myslím, že prezentácia eh, pokryli presne to, čo by som chcela povedať. A ja ďakujem veľmi pekne. To je výborné. Zdôraznili ste adaptáciu na globálne oteplovanie a to si vyžaduje samozrejme dodatočné školenie, diverzitu osivového materiálu. A my sme sa zaoberali práve potravinovou sebestačnosťou a spôsobu e, financovania. Ale myslíme si, že to môže byť aj verejné financovanie. Ja som trošku nedôverčivá voči mikropôžičkám zo súkromného sektora, ktoré sú častokrát veľmi drahé, pretože takýmto spôsobom sa e, práve tieto banky získavajú zisk, potrebujete národnú banku, ktorá by požičovala ľuďom za nižšie úroky. Potrebujete takúto príležitosť. Hovorili ste o pastorálnom systéme pôdohospodárstva. Viete, že v Európe je dôraz predovšetkým na vegetariánstvo a to nie len kvôli blahobytu zvierat, ale aj kvôli klimatickým zmenám. Vieme, že meso zaberá e, viac priestoru a zanecháva takisto aj významnejšiu uhlíkovú stopu. Ale môže to spôsobovať aj e, iné záležitosti, pretože farmy, kde je aj živočíšna, aj rastlinná výroba, tak sa môže vzájomne doplňať. E. Ehm, samozrejme, nehovorili sme dostatočne o stretnutí COP21. Ehm, pretože viete, že existujú sektory, ktoré nie sú na to úplne vhodné, ako napríklad kukurica nie je vhodná. Potrebujete solgum, ktorý nespotrebováva toľko vody ako kukurica. Potrebujete výskum a vývoj. Napríklad e, bavlna spotrebovala obrovské množstvo vody. No a čo sa týka dedičstva, som prekvapená, že neexistuje v procese dedenia rovnosť medzi e, mužmi a ženami. Znamená to teda, že žena sa nemôže stať majiteľkou pôdy. Pre nás ako ženy je to strašné. Potrebovali by sme po tom prípade zabezpečiť, aby ženy mali prístup k pôde. Takže teraz dám slovo komisii, nech sa páči. Pánovi Bermendahre, ktorý je zástupca šéfa oddelenia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, že ste dali slovo komisii. Komisia by sa chcela poďakovať spoluspravodajcom za veľmi rozsiahlu správu a množstvo nápadov. E, táto správa je veľmi zaujímavá pre komisiu a odráža zaangovažanie Európskej únie na rodinnom farmárstve od roku 2014 kedy sme si pripomínali Medzinárodný rok farmárstva a my sme sa tam ako inštitúcie veľmi blízko angažovali. Rodinné farmárstvo je veľmi dôležité pre rozvíjanie politik a hospodárstva a takisto je súčasťou agendy zmeny. Malí vlastníci alebo držiteľia pôdy sú tým hlavným cieľom úsilia generálneho riaditeľstva DEFCO. Práve v tej oblasti, kde ten hlavný dôraz spočíva na vzájomnej spolupráci. Takže sa to naozaj zameriava na oblasti, na ktoré sa zameriavame Chcel by som eh, zdôrazniť, aké sú náklady eh, tých krokov, ktoré nikdy neurobíme. A eh, sú tu tri veľmi dôležité body, ktoré sa týkajú sektorového riadenia. Hovorili sme o právach na pôdu, osila a pani prezidentička, vy ste spomenali aj vodné hospodárstvo. To je veľmi kľúčové pre odbor polnohospodárstva. A na základe skúseností vieme, že podpora malých združení, malých držiteľov pôdy je kľúčová pre sektorové riadenie. Aby sme práve umožnili týmto malým držiteľom, aby mali svoj zastúpenie, svoj hlas v národnej debate. Druhý bod, e, ktorý povedal pán Sen, je vzťah medzi e, polnohospodárstvom a klimatickými zmenami. COP21 v Paríži zmenil medzinárodný prístup e, v tomto zmysle, než ešte predtým, než sme hovorili o e, opatreniach e, zmierňovania. A v COP21 to bude jeden z hlavných problémov. A celý deň sa budeme zameriavať na polnohospodárstvo. A to práve počiarkuje tú dôležitosť, ktorú pripisujeme tejto téme. A potom ste spomenuli, že polnohospodárstvo je práve tým hnacím motorom pri vytváraní nových pracovných miest a E, vytváraní e, potravinársko-dodávateľského reťazstva. No ako aj, samozrejme, môžeme podporovať také veci ako mobilitu, ale aj migráciu. A to je samozrejme súčasťou e, Junckerovho plánu. Kľúčová záležitosť je mobilizácia domácich úspor na to, aby sme navýšili inkluzívnosť a dosahovanie našich cieľov. My sme už zadali eh, kroky v troch oblasti, ktoré sme načrtli. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo ešte spolu s pravodajcom. Ah, du Rwanda eh, Mais il est déjà intervenu, le Rwanda. Je m'excuse, mais... Non, il n'a pas intervenu. Ah bon Ah, elle se le gagne. Alors, Rwanda, allez-y, alors. Deux minutes. Euh, merci beaucoup, madame. Ďakujem veľmi pekne, pani spolupredsedajúca. S veľkým záujmom som si vypočul diskusiu o e, využívaní pôdy. Všetko, čo zaznelo, je pravdivé. Ale chcel by som poreferovať aj o mojich skúsenostiach z mojej krajiny. Pozemky a pôda u nás musia byť v prvom rade najprv registrované. Každá krajina má nejaké registračné číslo na to, aby ste mohli využívať e, pôdu e, za poľnohospodárským účelom. E, je u nás vytvorený plo, plán, ktorý sa nazýva plán na zachovanie pôdy. tam sú združené viaceré pozemky a rozhoduje sa, kde sa môže aká e, kultúra e, sadiť, e, ktorá, ktoré, ktorá, ktoré pozemky musia ležať ľadom. No a potom otázka, ktorú položila pani spolu predsedajúca. Ako to vyzerá so ženami, či môžu ženy e, dediť u nás. Ženy majú rovnaké práva ako muži, pokiaľ ide o vlastníctvo pôdy. Napríklad majú rovnaké nároky ako muži e, v rámci rodiny na pozemky. Takže ak v rodine je e, dievča a chlapec, obidvaja obid zdedia 50 to som vám e, chcel ešte povedať, pani predsednička. Ďakujem. Slovo má teraz jeden e, z dvoch spravodajcov. Vážená pani predsednička, Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prispeli e, k tejto téme. Toto bolo e, potrebné, aby sme mohli zlepšiť náš návrh uznesenia. Je veľa e, bodov, ktoré e, spomenuli členovia z AKT aj z Európskeho parlamentu Eh, napríklad dobytok eh, prístup k eh, pôde, nové technológie, zainteresovanie mladých do rodinného farmárstva, finančná podpora zo strany vlád, potrebné reformy vlastníctva z pôdy, E, zvyšovanie e, porozumenia toho, čo znamená rodinné farmárstvo, zahrnutie lesníctva, rybárstva, negatívne vplyvy klimatických zmien, e, otázky vody, spracovávanie poľnohospodárskych výrobkov aj uh, aspekty vzťahov žien mužov. Toto sú aspekty, ktoré nadniesli e, členovia. E, ja som si istý, že sekretária to si to starostlivo poznačila. a zakorporujeme to do nášho návrhu správy. Vážené predsedničky, táto téma je veľmi ježite, jedinečná pre náš región a ja dúfam, že budeme spolupracovať a výsledkom bude uznesenie, ktoré naozaj sa bude zaoberať potrebami e, občanov v regióne AKT a v EÚ, ktorí e, žijú e, z drobného rolníctva. Ďakujem za aspekty, ktoré pomôžu zlepšiť naše uznesenia, pomôžu ľuďom v AKT a EÚ regiónoch. Chcel by som vám všetkým poďakovať za váš pozitívny príspevok a e, myšlienky, ktoré boli veľmi plodné. Ďakujem veľmi pekne za túto bohatú výmenu názorov. E, a to na prekladanie pozmeňovacích návrhov je 8. novembra 2016 o 12.00. A čakáme teda veľa pozmeňovacích návrhov. do no, 5. časť Eh, úloha športu v boji proti chudobe, vymenovanie spoluspravodajcov a prvá výmena názorov z UNOSDP. No, kto sú spoluspravodajcovia? à Teresa Jiménez et pour euh, ACP Alors normalement, oui, c'est. Áno, takže plniť nie, ale a vy ju tu dnes nahradzujete. Takže pani Umketum Suet Ahmed z Mauritánie, spravospradekne, áno, áno. Ona ma, našia, ona ma požiadala, aby som mu tu dnes nahradil. Čiže je to športovkyňa, ktorú to nahradzuje teda športovec. A za Európsku úniu je to Teresa Jiménez e, Becerril Barrios, ktorá tu nie je, predpokladám. Dobre, takže Šport prekračuje hranice geografických hraníc a sociálnych tried. Je to veľmi inkluzívna aktivita s veľkým potenciálom prekonať systémové nerovnosti, ktoré existujú v spoločnosti. V skutočnosti je jednoduché pre všetky uznať, že každé dieťa má právo hrať sa no, s prog- so športovými programmi veľmi dobre známymi. Môž, sme dosiahli dobré výsledky Boj proti marginalizácii žien, a, etnických menšín a osôb za handicapom e, veľké e, športové udalosti e, dávajú rodičom motiváciu podporovať svoje deti a motiváciu porovnať sa so svojimi rovesníkmi. No už nemôžeme podceňovať šport v jeho úlohe a optimizmus z nejakej sociálnej alebo národnostnej triedy, ktorá podporuje alebo ktorú podpo- ktorá podporuje ident- eh, identitu. To je teda veľmi optimistické. Eh, má to pozitívnu stránku, negatívnu stránku samozrejme tiež. Dobre, aké má človek športovec úspech, tak dobre, ale neúspech to je zle. E, pozvali sme eh, agentúru Spojených národov UNOSDP, ktorá sa zaoberá športov, bohužiaľ nemôže nám to prezentovať. A namiesto to pán Lemke nám pred, zaslal lista a moja kolegyňa vám ho prečíta. Ďakujem veľmi pekne, vážená spolupredsednička. Ja teraz prečítam list pána Wilfrida Lemkeho. Správa od pána Lemka prácu OSN, vážená pani predsedníčka a generálneho e, tajomníka na prestretnutie e, pre sociálne veci e, a pre medziparlamentné zhromaždenie AKP a EU v Bruseli 13. a 14. oktobra účastníci spoločného parlamentného zhromaždenia OSN a kancelária pre mierové použitie športu eh, a ONDP víta začlenenie témy športu ako eh, súčasťou tohto stretnutia. Eh, šport je veľmi efektívnym nástrojom v šírení mieru a mierové úsilie je všeobecne uznávané, čo sa týka športu je veľmi dôležité, aby sme podporovali rozvoj takých politík a programov, ktoré obsahujú tieto nástroje v rámci systému OSN pre rozvoj. Viete, že práve šport uľahčoval a facilitoval rozvoj v tejto oblasti. Použitie športu by e, sme mali pokryť predovšetkým také oblasti, ako je rodová rovnosť, rozvoj mladých, e, ako aj e, inklúzia ľudí s postihnutím. V septembri 2015 takéto príspevky pri rokovaní o udržateľnom rozvoji boli tieto ciele uznané e, ako ciele dlhodobého a udržateľného rozvoja. A bolo to počiarknuté rezoláciou valného zhromaždenia OSN, ktoré stanovila aj ciele šport, e, poskytuje tak formálne ako aj neformálne vzdelávanie a príležitosti na rozvíjanie talentov a mám dáva šancu na zlepšovanie životov a takisto aj podporuje a predstavuje hospodárske príležitosti e, UNSDP e, aj rozvojový program. Je toho dobrým príkladom, keďže poskytuje e, nástroje, ako aj vzdelávacie prostriedky rozvíjajúcim sa národom a umožňuje rozvíjať tieto schopnosti ich členov. Mali by sme uznať ako úlohu športu ako toho, čo umožňuje rozvoj objektívnych cieľov. Tieto programy, ktoré sú integrované ako také, generálny tajomník premiér a rozvoj športu. Chcel by som vyzvať všetkých eh, krajín, aby využili potenciál športu na to, aby sa vysporiadali so súčasnými výzvami. Chcela by som vám zaželať eh, všetkým plodné stretnutie eh, pri eh, šírení vzdelávania a potlačenia chudoby. Hm. Podpísaný Wilfried Lemke, zástupca generálneho tajomníka a špeciálneho poradcu tajomníka pre šport a rozvojovú pomoc. Takže vraciam vám slovo, pani spolupredsednička. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Takže slovo dostane poluspravodajca, ktorého viem už mena, Abderam Marači. Dúfam, že to vyslovnil správne. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne pani spolupredsedničke. Takže e, výber témy ako faktor boja proti chudoby a je veľmi aktuálny a táto téma je veľmi hodná a skutočne aj šport eh, uprednostňuje. Eh, no a bojuje proti nerovnosti, eh, tiež je priaznivý pre zdravie, hovorí sa v zdravom tele zdravý duch, a rovnako podporuje emancipáciu mládeže a sociálnych tried, no a, a, a rôzne a, národy, no a umožňuje presadzovať sa na základe eh, výkonu a umožňuje športovcom na vysokej úrovni dobré podmienky. No a tiež prispieva k no a v Ázii a Ameriky a v niektorých krajinách Severnej Afriky. Dôležité je to sa peňazí, nevyčíslených čiastok z krajín pôvodu nuša. Toto všetkom, to všetko vyplýva, že šport pozitívne dopady, že v Európe je dobre rozvinutý, u nás je rozvinutý trochu menej, takže čo ho nemal. a problémy sú zle financovanie športu v krajinách HKT, infraštruktúra niekedy neexistuje, niekedy je nedostatočná, štátne subvencie, nie je dosť subvencií pre šport, realizácie športu a, a v školách prechod na vysokú úroveň, než tu sú tiež obrovské problémy. Máme veľa tradičných športov. A, a, ktoré kvôli moderným športom ako futbal a tak ďalej. A preto ich treba zase oživiť, keby sú menej nákladné a obohacujú mládež. Takže to sú základné body, e, ktoré chcem povedať, ktoré sa objavia vo správe. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne. No a slovo e, dostanú teraz členovia. Kto by sa chcel vyjadriť k tejto e, téme pre témy športu je veľmi málo téma, No a slovo dostane Belize. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Na začiatok tejto témy by som sa chcel spýtať, poprosiť, či by sme sa nemohli sústrediť na e, tému, názov. Hovorí sa, že šport e, umožňuje mnohé. Nie je to začiatok a koniec. Niekedy sa musíte sústrediť na to, aby ste ho využili tak, aby ste e, niečo dosiahli e, vo vzdelávaní. E, a keď sa myslí na spojivku medzi športom a oceňovaním chudoby, nie z každého bude Messi alebo Ronaldo, niektorí z nás sa nedostanú až tak ďaleko, takže nemôžeme uh, tu e, e, riskovať, že všetko vsadíme na jednu kartu, šport. E, mali by sme ho používať s tým, že je to len prostriedok k dosiahnutiu nejakého cieľu, význam vzdelávania, keď sa z vás stane Messi alebo Ronaldo, je, že ako náhle zarobíte peniaze, musíte vedieť, ako ich spravovať, ako s nimi narábať, e, ako narábať s vašim e, majetkom a ak nie ste vzdelaní, tak e, e, to nebudete robiť správne. Tak toto sú všetko aspekty, na ktoré sa musíme sústrediť, e, keď sa zaoberáme športom. Je to téma, ktorá mi leží veľmi e, na srdci, či už veríte alebo nie. Svojho času som veľmi veľa športoval Eh, bol som v profesionálnom športe, aby som eh, si eh, zarobil na vzdelávanie, ale potom som však a stal som sa právnikom, takže musíme si tu zvoliť správne, správny cieľ a našim cieľom mali by sme sústrediť na to, že teraz šport má umožňovať určité ciele. Áno, máte pravdu, pán Neuser. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, kolegyne, kolegovia. Som veľmi rád, že sa zaoberáme touto témou u nás na výbore. Dvakrát som na našich zasadnutiach výboru bojoval za túto tému a potom sa nám podarilo zorganizovať väčšinu, ktorá povedala, že chce sa tejto téme venovať, venovať sa úlohe, ktorú môže zohrávať šport pri rozvoj, e, vývoji mladých ľudí, pri cieľoch, ktoré zastupca OSN Evy Lemke e, nám popísal vo svojom pozdrave. Jeho úlohou e, pri OSN E, jeho úlohou vytvorenou banky Munom je, že e, sa zaoberá športom, e, ktorý zasadzuje za mier a rozvoj. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité pri tvorbe mieru. Je dôležitý šport. A ja mám privilegium že poznám e, jedného e, trénera, ktorý e, je známy na celom svete. Ide o Rudyho Gutendorfa, ktorý v Nemecku trénoval profesionálne, mnohé profesionálne družstva, mnohé národné profesionálne týmy Ehm, teraz ehm, oslavil 90 a rozprával mi, ako v Rwande ehm, tesne po genocíde pracoval ako národný tréner a ako sa mu tam eh, podarilo znepriateľené eh, skupiny eh, Tucia Hutu zjednotiť v jednom spoločnom národnom týme. Ale to je iba malý príklad. Tento muž e, je veľmi ovplyvnený e, svojimi skúsenostiami, pretože on naozaj zažil, e, ako šport predstavuje prvok, ktorý môže podporovať utužovanie mieru. Oslavil teraz 90 a prevzal aktuálne trénovanie týmu, ktorý pozostáva čisto z utečencov z Eritreji, z Etiópie, zo Sudánu, z Nigérie ktorí utekli z týchto krajín do Nemecka a u nás majú postavenie žiadateľov o azyl. V 90 mu jednoducho nie je, e, nie je, e, je, je ochotný teda venovať svoj čas a energiu e, do integrácie mladých ľudí do spoločnosti. To je jedna oblasť. A Ďalšia oblasť e, sa týka tvorby osobností mladých ľudí. Tu šport ponúka obrovské možnosti mladých ľudí e, cvičiť v férovosti, učiť ich pravidlám a pomáhať formovať ich osobnosť tak, aby neskôr v spoločnosti prispievali E, svojim dielom k e, jej správnemu rozvoju. Takže ďakujem ešte raz všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby došlo k realizácii tejto správy. Mali by sme e, diskutovať obsiahli, ale tak ako povedal kolega, mali by sme sa naozaj sústrediť na ťažiska, pretože šport obsa- obsahuje toľko aspektov, Mali by sme sústrediť na to, aký potenciál je eh, k dispozícii eh, v rozvojových krajinách. A toho by sme mali zdôrazňovať v našej správe. Ďakujem za pozornosť. Merci, monsieur Neuser, et votre expérience. Ďakujem pekne, pán Neuser, za vaše skúsenosti. Gambia. Nech sa páči. Pani... Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že toto je veľmi dôležitá téma, ktorá mi leží veľmi na srdci ako e, bývalému aktuálnemu e, profesionálovi e, v oblasti športu. Ehm, bol som e, e, veľa rokov trénerom e, na mužstva mojej krajiny a viem, aký pozitívny prínos môže šport mať. Šport nám umožní dosiahnuť to, o čom sme ani len nesnívali. Význam e, tejto témy sa nedá preceniť. V prvom rade, keď sa pozrieme na zdravotné prínosy športu, e, to sa nedá e, vyčísliť finančne. A keď sa pozrieme na sociálne aspekty, ako zjednocujúcu silu, na e, prínosy toho, že e, e, pomáha ľuďom netúlať sa bezcielne po uliciach, vytrháva ich z prostredia drog. To sú vlastne prínosy, o ktorých hovoríme pani predsedníčka, v športe zjednocujúcou e, silou, e, šport je naozaj jednocujúcou silou pre e, obe pohľavia, o, o, pre všetky e, typy ľudí, takže je naozaj otvorený. Je to otvorené fórum pre všetkých, aby e, sa mohli vyjadriť pomocou neho a pomáha takisto aj mladým ľuďom vybudovať si dôveru v seba samých. Je veľa prínosov, pani predsednička. Keď sa pozrieme mm, na to, že nie každý môže byť e, mesím a e, môžete E, svoje financie radiť iba keď ste vzdelaní. Nie som si istý, e, či to tak je. Videli sme veľmi veľa e, významných športovcov, vrátane tých z mojej generácie, ktorí sú teraz žobrákmi svojho času, boli hrdinami svojej generácie. Sú systémy a mechanizmy vytvorené, v rámci ktorých časť e, vašich peňazí tečie do e, nejakého e, systému, ktorý zabezpečí, že budete mať dostatok prostriedkov do konca života. Často zriedkavo vidíte dobrých atretov, ktorí vlastne platia za dobré vzdelávanie. Aj v našich krajinách je tomu tak. My sme mali talent, a v školách, do ktorých sme chodili, e, e, bolo dobré pre ich profil, že sme tam my, pretože e, sme im pomáhali k excelentnosti, boli sme dobrí pre profil školy. A aký bol prínos? Málo z nás by malo inak možnosť tam byť. A pani predsednička, tiež sa musíme zaoberať e, tým, ako, ako toto udržať. Ten cieľ je dobrý, ale musíme vytvoriť mechanizmy, ktoré by zabezpečili um, realizáciu týchto cieľov. Ide aj o mechanizmy ktoré šport môže kontrolovať, môžete pomôcť eh, ľuďom eh, eh, nasmerovať ich zmýšľanie pomocou športu. Musíme sa tiež zaoberať otázkou vzdelávania, musíme všetko prepojiť s školami, športová infraštruktúra na školách, je možno tu dobrá, ale nie je dobrá v krajinách AKT. Keď sa pozrite na športovú infraštruktúru v školách, vidíte, že Um, tu je situácia naozaj uh, zložitá. Máme teda pred sebou výzvy, ktoré musíme riešiť. Musíme posilňovať existujúce kapacity. To ostáva nadalej problémom. Marketing ostáva problémom. Sponzorstvo ostáva výzvou kapacity. Prečo? Pretože keď sa státe elitným športovcom, nemôžete z toho všetko riadiť sami, musíte mať trénera, musíte sa teraz, musíme sa teraz zabrať tými e, spôsobami e, trénerstva, e, musíte mať dobrých trénerov, takže potrebujeme mať e, dobré vzdelávanie, ktoré by e, viedlo k excelentnosti. Ďalší problém, ktorý máme na úrovni AKT, tým je marketing. Veľmi veľa agentov príde k týmto mladým športovcom a ponúka im svoje služby, nútia ich podpísať zmluvy. Niektorí z nich tieto zmluvy nevedia prečítať. Jeden incident um, v súvislosti s FIFO, jeden z našich hráčov, podpísal e, e, zmluvu, kde sa vlastne zaviazal, že bude odovzdávať 90 toho, čo zarobí. E, takže musíme, musíme mať na vedomí, mať takéto praktiky, ktoré využívajú a vykoristujú našich športovcov a hráčov. Namiesto toho, aby znížili ich chudobu, tak ich naopak ešte viacej ochudobnia. Pani Predsednička, nechcem využiť celý čas, pretože takto by som mohol rozprávať až do zajtra. A chcel by som sa poďakovať e, poslancovi z Mauretánie za výbornú prezentáciu a za otvorenie tejto e, debaty. Ďakujem veľmi pekne. Je pense que vous, vous allez pouvoir aider votre... Ďakujem pekne. Myslím, že by ste mohli pomôcť vášmu kolegovi z Mauretánie spolupracovať. Namíbia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcela som takisto dodať niečo k tejto téme, pretože šport je naozaj blízky tomu eh, srdcu. A nemôžeme nikdy dostatočne propagovať šport e, u e, mladých. E, pani predsednička, keď ste spomenuli, že deti majú právo hrať sa, ak ich vystavíme čo najskôr už v čase, keď nastupujú do školy na to, aby sme identifikovali v nich talent a budeme ho aj naďalej rozvíjať, myslím si, že budeme mať eh, ľudí a detí, ktorí sa môžu stať hrdinovia, ktorí môžu umiestniť eh, ich krajinu na mapu športového sveta. Mm, v mojej krajine častokrát ľudia nepriniesli medaily. Neboli to zdraví ľudia, boli to ľudia eh, s postihnutím, ktorí nosili zlaté medaile. A a videli ste celú Namibiu, ako ich vítala na e, letisku a som si istá, že ich život sa navždy zmení a to významne prispeje e, k rozvoju. Je pravdou, že existujú už rozličné opatrenia a ja som povolaním učiteľ. Ja pracujem s deťmi, avšak je to práve na ihrisku, kde spoznáte dieťa a e, to vám pomáha tvoriť charakter, keďže šport eh, sebe spája disciplínu a je to nádej trénera, eh, že to dieťa nie, nie je také len na ihrisku, ale aj v skutočnom živote prispieje k rozvoju svojej komunity. A to je niečo, čo som už spomínala a je môjim presvedčením a nádejou, eh, že títo športovci, profesionálni športovci, keď odídu, keď skončia e, so športovaním. Ich kultúra, ich odkaz bude pokračovať e, tak, e, aby pomohli aj ostatným našich národov. Ďakujem veľmi pekne. Très bien. Uh, alors, Ďakujem veľmi pekne. Dominikánska republika. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička pekné poobedie, vážení hostia. Chcel by som povedať niekoľko slov e, takisto o športe. A chcel by som spomenúť e, veľmi udatných e, a slávnych jednotlivcov, čo sa zaslúžili v Dominikánskej republike. Máme ministerstvo a toto ministerstvo odvádza eh, veľa práce pri propagácii športu a to predstavuje veľmi významný vplyv na mladých ľudí, a ktorý prináša eh, rozvíjanie ich ta- talentu. A nezabudujeme na to, že tí, ktorí sa zaangažujú v športe, čím viac sú zainvolvovaní v športe, tým ďalej sú od drog, a trestnej činnosti. A takisto je veľmi dôležité vštepovať mladým ľuďom disciplínu športu. Máme návštevníkov, e, ktorí prichádzajú z najvyšších e, športových líg, či už je to futbal alebo americký futbal. A e, musím povedať, že títo športovci sú veľmi známi, či už v Dominikánskej republike, alebo aj inde na svete, slúžia akýmsi ambasa- a slúžia ako ambasádory našej krajiny v zahraničí a e, podporujú turizmus. Je veľmi dôležité, aby vaša vláda chápala úlohu športu a aký význam môže zohrávať šport pre vaše krajiny. Sami Sosa, športovec ktorý vstúpil do Siene Slávy a bol z Dominikánskej republiky a e, bol zvlášť známy v Texase v Spojených štátoch e, amerických, z ktorého je v súčasnosti multimiliár, mi povedal, že pamätám si na prvý bicykel, ktorý som mal. A ten prvý bicykel mi dal jeden z prezidentov Dominikánskej republiky. A to sa stalo s mnohými inými športovcami, eh, ktorých eh, podporovala dominikánska vláda. A títo dosiahli eh, medzinárodnú slávu a propagovali našu krajinu, propagovali naše hodnoty a filozofii, filozofiu športu a zároveň samozrejme našu krajinu. Boli to napríklad boxery, ktorí boli celosvetovo známi vďaka úspechom vo svojom športe, ale takisto aj mnohí ďalší športovci z Dominikánskej republiky. E, futbalisti napríklad. Takže toto je záležitosť, ktorá, e, ktorú by sme mali rozvíjať ako myšlienku e, vo všetkých krajinách v tom, aby sme rozvíjali a podporovali šport, pretože v zdravom tele je zdravý duch a veľmi často mladí ľudia jednoducho premrhajú svoj život, pretože sa neangažujú v aktivite, ktoré si vyžadujú disciplínu, odhodlanie a prácu tak, ako si to vyžaduje šport. A povedal by som, že šport môžeme vnímať ako niečo, čo prispelo k rozvoju krajín a samozrejme propaguje to aj investície v krajinách, takže musíme to mať na zreteli. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme od pozemkov k športu. Ďakujem pekne za slovo. Ja som tiež bol športovec vo viacerých disciplínach a Hlavne som hral futbal. A pri všetkej skromnosti som bol kapitánom týmu. Pre mňa šport bol faktorom vzdelávania výchovy. No a mladí nezamestnaní, keď sú orientovaní na šport, tak e, spadnú nečinnosti, pretože viete, a v takomto prípade mm, činnosť a neaktivita vedie k alkoholizmu, drogám a krádežiam, trestnej činnosti a tak ďalej, aby prežili. No a viete, že v zdravom tele, pretože až podľa E, zdravotným faktorom, tak zdravom telo je zdravý duch. A to je tiež veľmi pozitívna stránka. Na druhej strane šport podporuje priateľské väzby e, v obciach a dedinách. No a ja povedať, že mal som spoluhráča, ktorý išiel aj študovať a stal sa z neho právnika. A takže to je skúsenosť, ktorú som sám zažil. Ďakujem veľmi pekne za, toto, vašu, za túto vašu skúsenosť. A slovo dostáva Čado. Ďalší futbalista. Ďakujem pekne. Pani predsednička. Ja som sa chcel povedať ostatným a povedať, že šport má obrovský význam. Ja ďakujem kolegovi z Mauretánie, ktorý stihol podstatu diskusie, čo dovolí pripraviť návrh správy naše zhromaždenie. na športu bol oznaný a mali by sme viac hovoriť o prekážkach, obmedzeniach, ktoré bránia rozvoju športu, hlavne v krajinách AKT. Takže Musíme sa orientovať na toto. Už bolo povedané, že šport je dôležitým faktorom výchovy a vzdelávania. Je potvrdené, pretože to prispieva k výchove, fyzickému rozvoju, je to zdravie. To je jednotie, to je pravda, no a e, jasné, Atlant, ktorý sa vráti so zlatou medalou, nedávno ste videli, ako boli prijatí športovci na pobreží Slonoviny, kde ich privítali a celú noc tancovali. To je tá jednota, to je konkrétny príklad. No a ako môj kolega z Belize, som videl tú tému, tak sme povedali, že to je faktor výchovy a vzdelávania. Prispieva to k odburávaniu a boju proti chudobe. Áno, individuálne áno, ale keď hovoríme o celom národe, tak môžeme povedať, že to prispieva k obmedzeniu obmedzeniu chudoby poviem takto, tak to vyzerá, že jeden športovec v nejakej krajine dokáže e, odstrániť celú chudobu. To nie. Prispieva to k redukcii chudoby. Treba povedať a zdôrazniť, že treba zdôrazniť význam podpory športu v krajinách HKT. E, začína to už na školách, e, začína to financovaním, a tak ďalej a tak ďalej, pretože v našich štátoch sportovci sú odkazení na seba, to organizácia nejakých eh, povedatí nuše alebo tri po týždni Zaznieme, ale čo sa už môže čakať o tom, takže treba ich vzdelávať, treba v nich prebúdzať záujem, prispieť podpore, takže to ja navrhujem v tejto chvíli. Treba podporovať šport v našich štátoch, podporovať našich športovcov. Ďakujem pekne. Gana. Prosím, stručne. Ja musím odísť za 17.30. Ďakujem pekne, predsednička. Poviem to veľmi stručne. Z, zvlášť ma zaujíma táto téma, kde šport je vlastne tým hnacím motorom, ktorý stojí za e, vzdelávaním a ktorý umožňuje vzdelávanie. Šport Eh, rozvíja naše talenty, naše danosti. Nemusí viesť k vysokému vzdelaniu nevyhnutne. Eh, avšak eh, vzťah medzi športom a zdravým športom a politikou, športom a vzdelávaním a športom ako podujatím, ktoré propaguje mier, sme už spomínali. Som si istý, že že si veľa ľudí míli ganu a k Pajanu. Šport, e, myslím si, pre e, všetky rozvíjajúce sa krajiny je niečo, na čo ešte nealokujeme dostatok prostriedkov. E, podporujeme samozrejme mužov a ženy v športe, ktoré excelujú na medzinárodnej úrovni. Avšak musíme povedať, že šport eh, má veľmi silný vplyv na hoci ktorý aspekt našich každodenných životov. A preto musíme investovať viac do športu, aby sme zabezpečili to, že naše tréningové eh, zariadenia budú eh, dostupné a s dostatočným vybavením. Mladé ženy a deti praktizujú šport na uliciach, pretože jednoducho nemajú dostupné športoviska. Ak si uvedomíme, že e, šport prispieva k zdraviu tak dospelých, ako aj detí, musíme e, investovať, aby sme vytvorili nové ihriska. Jednou z oblastí, ktoré e, vytvárajú milióny zo športu sú multimédia, ktoré vlastnia vysielacie práva. Mali by sme zabezpečiť, že tieto mediálne organizácie budú aj prispievať k rozvoju športu. A to zvlášť, keď hovoríme o o vysielacích právach. To nehovoríme iba o olimpiáde a športových podujatí, avšak aj pomerne neznáme športy v našich komunitách a my potrebujeme zabezpečiť, že ich že, e, že pokiaľ z toho majú zisk, budú prispievať aj e, k zisku. Ďakujem veľmi pekne, pani spolupredsednička. Si, Ďakujem pekne, Svaziland. Ďakujem veľmi pekne. Toto je veľmi dôležitá téma. Myslím si, že šport je o výhrách a prehrách a samozrejme niekedy o remíze, ale je to aj o rešpektovaní e, remíz, o akceptovaní cudzincov, o disciplíne. E, v zásade, v zásade je to taká paralela života. A je to spôsob, ako rozvíjať psychologický aspekt jednotlivca. Ako ináč by ste, ako dospelí, potom vedeli príjmať e, výzvy, keď začnete prehrávať v 89. minúte futbalového zápasu a akceptovanie porážky a plánovanie ďalších krokov. Toto sú veľmi dôležité témy a ja dúfam, že spoluspravodajcovia a myslím, že spolupravodajcovia na to reagovali veľmi adekvátne. Takisto šport učí ľudí, pretože šport je o jednotlivcoch. A hovoríme o tom predovšetkým eh, v kontexte krajín AKT a v kontexte vykorenenia chudoby. Pokiaľ chcete vykoreniť eh, chudoby, častokrát jednotlivci nie sú pripravení čeliť životu, nie sú koncentrovaní a nie sú na to pripravení. Ale šport vás pripraví mentálne a to vám umožní psychologický rozvoj a preto si myslím, že mm, je to veľmi dobrá téma na to, aby sme ju spoločne rozvíjali. Ďakujem, pani predsednička. No a predtým, než dostane slovo e, kolega Liberu, poviem jednu vec, pretože e, o chvíľu musím odísť. Ja si myslím, že treba e, trvať na tom, že šport pre všetkých KT, EU, pretože ako ste povedali, je to dôležitý faktor pri vzdelávaní, výchove a boja proti chudobe. Ako ste povedali napríklad na BBNO a je to tiež faktor sociálnych väzieb. Takže šport pre všetkých. Potom vznikne Elita, ktorá sa delí, a ktorá a, bude národnú hrdosť. Pozrite sa na Etiópiu alebo Keniu, maratónci, Namíbia. a, pobrežie Slodoviny a Drogba Samuel Eto je to skutočne tak, že vyvoláva tú istú národnú hrdosť. No a ja si myslím, že sa nehovorí dostatočne o tom, ako sa dažajú športovci, tisíce mladých a sa snažia dostať do európskych škôl a stali sa obeťami obchodníkov s nádejou. No a to je zodpovednosť každej krajiny. Ak je škola, tréning, pretože niekto môže byť veľmi dobrý vo futbale, ale chýba vzdelanie a potom podpíše akúkoľvek zmluvu. Takže treba nájsť rovnováhu medzi vzdelávaním a tréningom. Pozrite sa na prípad Benzemu vo Francúzsku. Benzema je obklopený e, rôznymi e, mafiánmi, e, neberie tisíc eur, ale vo všetkom e, sa točí. Takže treba e, ich e, vzdelávať, pretože futbal nie je, to nie sú len rýchle nohy, ale aj hlava. Takže treba nájsť rovnováhu. No a súčasne si myslím, že treba sa zamyslieť nad daným obchodom. že mnohí mladí sa stávajú obeťami e, zneužívania v športe. No a je veľa mladých, ktorí nezvládnu prechod do profesionálneho e, športu. Takže treba sa zamýšľať nad zodpovednosťou štátu, vzdelávanie školy a tak ďalej. A ďalej ten pohyb, výmena medzi mladých, medzi Afrikou a Európou, mladí z Kamerunu, pobrežie Slonoviny a tak ďalej, vychádzajú. No a to ukazuje, to únia, tie sme získali v roku 2008. Hovorilo sa do faktor jednoty, a tam čierny, biely hnedý, takže e, skutočne treba to využiť, treba využiť tento faktor športu. No a teraz ďakujem a ospravedlňujem sa, musím odísť. Ďakujem veľmi pekne. A pani spolupredsedníčka, naša ďakujem za to, čo sa povedala šport pre všetkých. Je to veľmi dôležitý návrh, keď vidíme, tam, no, keď treba podporovať šport v našich krajinách. No a preto ten pozitívnu stránku a ja vidím vo všetkých témach, ako využiť mladú populáciu probudenie nádej. No a tomto dne toho dne športov v krajine je to, to produktivity, ako sa už podal, všetky tieto otázky sa ďalej rozvíjať, aby tu boli konkrétne akcie v krajinách na rozvoj športu. Ďalšia dôležitá vec je financovanie skutečne šport. Je to v našich krajinách, nemáme eh, finančné prostriedky na to, aby sme čelili všetkým výzvam, ktorým, eh, ktoré sú pred nami. Na tie operatívne eh, opatrenia, ktoré sú dôležité v našich krajinách. Ďakujem pekne, pani spolupredsedníčka. Bonjour à tout le monde. Nous avons... Takže ďakujem veľmi pekne. Budeme pokračovať bodom 6. Takže slovo dostáva vedúci oddelenia alebo vedúca oddelenia B4 z FKO, FKO pani Maria Karlajna. Nech sa páči. Est-ce que madame est ici okay. oh, oh thank you very much. I, um, Ďakujem veľmi pekne. už som si myslela, že prejdete na ďalší bod. Takže ďakujem veľmi pekne za slovo. V kontexte e, všetkých príspevkov e, by som chcela nastoliť taký rámec e, tejto záležitosti a potom hovoriť o prínosoch. Niektoré sa prekrývajú samozrejme s tým, čo tu už odznelo, ale samozrejme opakovanie matkou múdrosti, ako sa hovorí. Potom e, by som aj spomohla aj určité nevýhody a uviedla príklady toho, čo v tejto oblasti robí komisia. Keď hovoríme o úlohe športu, ako motivátora športu a prostriedku na znižovanie chudoby, musíme si povedať, o čom hovoríme. Potrebujeme definíciu. Môžeme povedať, že už tu ľudia hovorili trochu o športe z rozličných uhlov, avšak tá široká definícia je veľmi dobrá a hovorí v zásade to, že šport pokrýva ako termín rozličné aktivity. Pokrýva, že všetky fyzické aktivity, ktoré prispievajú k fyzickému zdraviu, mentálnej pohode a k sociálnej interakcii. Tieto obsahujú hry, rekreáciu, organizovanú, organizované športy, bežné športy, ale aj národné alebo miestne športy. Takže myslím si, že toto je dobrá definícia, ktoré by sme sa mohli pridržať. UNESCO zdôraznilo, že prístup a účasť v športových podujatiach je základné ľudské právo a je kľúčové pre ľudí všetkých vekových skupín. Toto právo, ako aj prís a právo prístupu na účasť bolo uznaných v niekoľkých medzinárodných dohovoroch a deklaráciách. z rozvojového hľadiska a z medzinárodných rámcov, ktoré máme k dispozícii, šport naberal na dôležitosti a presunul sa e, z mileniovej deklarácie na, do agendy o udržateľnom rozvoji 2030. a v agende 2030 zaujíma veľmi dôležité postavenie. Takže mnohí z vás už spomenuli, prečo je šport dôležitý. Je dôležitý pre rozvoj jednotlivca, je dôležitý eh, pre eh, rozvoj spoločnosti eh, v zmysle sociálnych zmien, ale takisto aj v zmysle sociálneho a hospodárskeho rozvoja z pohľadu jednotlivca, ako povedali viaceré delegácie, je veľmi dôležitý na podporenie eh, fyzického a mentálneho zdravia a takisto poskytuje jednu z najefektívnejších foriem eh, preventívnej eh, liečby, ktoré znižujú náklady na lekárskú a zdravotnú starostlivosť a má takisto aj veľmi silné previazanie so vzdelávaním. E, prispieva e, k získavaniu schopností, zručností, ale aj prístupov a hodnôt, ako napríklad tímová práca, líderstvo, disciplína, tolerancia, e, ocenenie, diverzity a tak ďalej. A vrátim sa k, k škole a športu neskôr. Avšak môže to byť aj veľmi silný nástroj eh, pre miestny rozvoj, eh, môže uľahčovať alebo rozvíjať sociálne zmeny, ako som už spomínala, ale aj sociálnu integráciu, zlepšovať eh, rovnosť a rovné postavenia napríklad v prípade e, ľudí s telesným postihnutím, ako bolo povedané, alebo so zdravotným postihnutím a takisto e, podporovať nenásilie, e, súťaživosť a takisto umožňuje budovanie miero alebo riešenie konfliktných situácií. Takisto sa môžete obrátiť na šport aj v tomto kontexte. Myslím si, že tu máme aj príklady Tuciov a Hutov práve od nemeckého kolegu. Z pohľadu e, ekonomického rozvoja má veľmi dobrý potenciál na to, aby to bol katalizátor rozvoja prostredníctvom e, zdravšej populácie bude vaša populácia aj produktívnejšia a e, zvýši sa jej hospodársky výstup. Takisto to môže byť aj motorom miestneho hospodárskeho rozvoja a zlepšiť zamestnateľnosť eh, zvlášť mladých ľudí. Tu eh, je nepochybné prepojenie so získavaním zručností prostredníctvom športu. A takisto môže byť aj hospodárskou silou eh, ako taký. Teraz sa vrátim k športu a vzdelaniu, lebo k tomu som povedala, že k tomu sa budem ešte venovať, je nesmierne dôležité, aby sme mali športové alebo telesnú výchovu e, v osnovách. A je rovnako dôležité, aby sme mali aj mimoškolské aktivity, ktoré samotná škola organizuje. Toto e, vytvára základy pre významnú úlohu pre šport, ako aj pre cvičenie a je to e, priestor, aby sa ľudia učili e, všeobecné zručnosti, ktoré sú prenositeľné, ako disciplína, e, líderstvo, tímová práca a tak ďalej. A takisto učí aj princípom tolerancie, spolupráce, rešpektu a hodnoty, ktorú má úsilie. Fyzická aktivita prispieva k lepším študijným výsledkom. A čiže má a v priaznivý vplyv na kognitívne schopnosti. Napríklad e, čím viac sa dieťa hýbe a čím viac má fyzickú aktivitu, tým sa lepšie koncentruje. A takisto aj pracovná pamäť e, sa zlepšuje. A na to je samozrejme vedecký dôkaz, to je vedecky podložené. Je dokázané, že študijné výsledky eh, sú ovplyvnené športom v tom zmysle, že pokiaľ dieťa športuje, má lepšie známky. A to sa stiahuje na základné schopnosti, ako napríklad čítanie alebo matematika. A z pohľadu školy to má aj behaviorálne benefity. Eh, Práca v triede sa zlepšuje, ako aj správanie v triedy sa zlepšuje, ak je dieťa vystavené fyzické aktivite. Avšak myslím si, musíme si spomenúť, že sú aj určité nevýhody. A tie eh, sa pred všetkým týkajú organizovanému súťaživému športu. A to musíme mať na pamäti. Uh, môže e, takýmto spôsobom po, naopak posilňovať nerovnosti. E, prístup e, k športoviskám nemusí byť pre všetkých rovný. Ženy môžu byť v horšej pozícii ako muži, čo sa týka prístupu k športu. A v súťaživých športoch v súčasnosti vieme, že existuje mnoho problémov tým, že správa takýchto športov dobre nefunguje. To všetko musíme mať samozrejme na pamäti. Čo by som povedala? Z našeho pohľadu je nesmierne dôležité, aby sme sa e, zameriavali na ten najmiestnejšie e, typy športov, keď hovoríme o športe ako motivátore vzdelávania. Komisia v rozvíjajúcich sa krajinách vrátania AKT nemá šport ako na aktivitu, na ktorú sa zameriavame, aj keď to bolo teraz e, navrhnuté, avšak máme projekty, ktoré využívajú šport ako nástroj predovšetkým na e, rozvoj e, mladých a na to, aby sme propagovali práva ľudí so zdravotným postihnutím alebo cezhraničnú spoluprácu, napríklad v Južnej Afrike, prostredníctvom futbalu. Tu bol projekt, ktorý sa sústredoval na chudobné e, spoločenstva, v rovnakej miere na e, dievčatá ako aj chlapcov a umožním im e, mať kontrolu nad svojimi e, životmi a zúčastňovať sa aktívnym spôsobom e, na živote spoločenstva. V Eritreji sme chceli propagovať práva ľudí so zdravotným postihnutím a chceli sme umožniť týmto ľuďom, aby si uvedomili svoje e, práva a vyrovnali sa so svojou stigmou a postihnutím na Balkáne, to je samozrejme ďaleko od vás, ale je to pekný príklad, e, bola e, projekt cezhraničnej spolupráce medzi Srbskom a Chorvátskom prostredníctvom e, volejbalového projektu. Chceli sme týchto ľudí dostať a priviesť ich dohromady a propagovať takýmto spôsobom toleranciu. Dobre, takže to je asi všetko z mojej strany. Ehm, merci beaucoup, madame. Ďakujem veľmi pekne, pani Karlajnen. No a rada by som poďakovala všetkým rečníkom, našim spoluspravdajcom za prezentáciu a pripomienky. A rada by som pripomenula ešte, že počas najbližšieho zasadnutia v Nairobi sa uskutoční výmena názorov na, o pracovnom dokumente, z ktorého potom vznikne návrh správy v marci 2017. Uznesenie, o uznesení sa bude na výbore a plenárnom zasadnutí hlasovať v júni 2017. Ďakujem všetkým veľmi pekne. No a teraz prejdeme k bodu 6 do follow-up komisie a uznesenia prijatého parlamentným alebo spoločným parlamentným zhromaždením. Budeme hovoriť o správe, ako zlepšiť hospodárskú sociálnu, hospodárskú sociálnu klímu v rozvojových krajinách a vrátane príspevkov rodinných podmienkov, aby sme sa vyhli hygienickým katastrofám. A ďalšia téma je migrácia medzi krajinami AKT a členskými krajinami EÚ príčiny, dôsledky a stratégie pre spoločné riadenie. A posledná správa, ktorú iniciovala, výbor pre sociálne veci a a životné prostredie o migrácii medzi krajinami AKT a členskými štátmi Európskej únie bol prijat, bola prijatá na 31. zasadnutí zhromaždenia vo Windhoek v Namíbii 11 júna 2016. V súlade s kontrolou AKT by som požiadala komisiu, aby nás informovala o follow-upe v nadväznosti, nadväznosti na tú predloženú, na to predložené uznesenie a okrem toho pri poslednom zasadnutí sme priniesli ten follow-up komisie uznesenia predchádzajúceho o tom, ako zlepšiť hospodárske a sociálne podmienky v rozvojových krajinách a ako predchádzať genetickým katastrofám. No a preto by som chcela požiadať aj komisiu, aby nám o tom niečo povedala dnes. A takže a teraz dostane slovo komisia, aby nás informovala o prvej správe o hospodárskom a sociálnej klíme, takže slovo dostáva pán Zajdle. Nech sa páči za komisiu. Ďakujem veľmi pekne za to, ste, ste dostali slovo komisie a budem pokračovať po anglicky. Je to v našej písomnej reakcii, ktorú ste dostali a ktorá bola prezentovaná rovnako v angličtine. Komisia víta Eh, uznesenie a pozornosť, ktoré si eh, kladie veľmi široká oblasť, ktorá sa vzťahuje eh, k rozvoju predovšetkým mobilizácia domácich zdrojov, politiky zdaňovania, podpora drobných rolníkov a vrátanie sociálnej ochrany, ako aj rozličné opatrenia ktoré sa týkajú núdzovej odozvy e, v prípade zdravotných problémov. Ako vidíte z tých tém, ktoré sme e, pokryli e, v tomto uznesení, je to veľmi široké spektrum záležitostí, ale ja tu prezentujem sekciu pre vzdelávanie a zdravie a my máme k dispozícii reakciu Európskej komisie k vašej e, uzneseniu. Predtým sa to skôr vzťahovalo k vypuknutiu e, eboli a akým spôsobom sa tomu vyhnúť do budúcnosti. A preto takisto ale odpovedáme aj na iné záležitosti, aj keď e, ktoré nemusia byť vo výhradnej kompetencii mojej sekcie. Takže veľmi stručne budem teraz reagovať k tým kľúčovým záležitostiam uznesenia ktoré sa zaoberala predovšetkým propagáciou rodinných firiem a malých a stredných podnikov, potom eh, drobného rolníctva a potom e, mobilizácia domácich zdrojov a e, zdaňovania a potom verejného zdravia, ktoré je našim hlavnou, hlavnou oblasťou. Ja prejdem a dotknem sa samozrejme aj iných tém, ktoré boli súčasťou vašeho uznesenia, čo sa týka propagácie malých a stredných podnikov a rodinného podnikania. Môžeme povedať, že toto je v súlade s politikou komisie e, v rámci AKT programu 2014 až 2020 eh, bolo vyčlenených 600 miliónov eur na rozvoj súkromného sektora a financovanie malých a stredných podnikov, eh, propagácie finan, eh, finančnej inklúzie a mikrofinančných transakcií. A myslím si, že toto sa implementuje aj Európska komisia vo, svojej, eh, vo svojom výročnom akčnom eh, pláne zdôrazňuje práve pomoc súkromnému sektoru a pripravuje tri eh, rozsiahle programy, ktoré majú dotáciu 160 miliónov eur. Po druhé, čo sa týka drobného rolníctva a rodinného farmárčenia, toto je v súlade s politikou, ktorú propaguje Európska únia a komisia a je to aj súčasťou zamerania programu, e, ktorý implementujeme v kontexte pôdohospodárstva, e, potravinárstva, bezpečnosti potravín a rozvoja súkromného sektora čo sa týka obdobie 2014 až 2020, udržateľné pôdohospodárstvo a bezpečnosť potravín bude hlavným zameraním rozvojovej pomoci, na ktorých je e, vybraných 60 krajín, kde sa budeme sústrediť na exekutívne programy, ktoré e, zodpovedajú približne 9 miliardám eur a ako si možno ste vedomí, stratégia Európskej komisie pokrýva e, štyri hlavné oblasti. V prvom rade je to polnohospodársky rast a rozvoj súkromného sektora, e, s dôrazom na malých a stredných rolníkov, a potom e, polnohospodárstvo, potom výživa a potom odolnosť čo sa týka malorolníctva a drobného farmaračenia, je integrálnou súčasťou e, takmer všetkých zásahov EÚ v bilaterálnom kontexte a existuje mnohé programy, ktoré boli implementované a ktoré sa aj naďalej implementujú a ktoré sú pripravené ešte na roky 2016, napríklad, čo je výročný akčný programy, e, tematické oblasti, s investičným fondom pre africké pôdohospodárstvo, e, inkluzívne reťazce a program prípravy na uvádzanie na trh s hodnotou 60 miliónov eur. Iba vám hovorím tieto čísla, aby sme nehovorili e, o tom, že sú to iba všeobecné politiky, to sú e, konkrétne kroky, o ktorých sa bude rozhodovať tento rok. Tretím dôležitým bodom, ktoré ste o ktoré ste spomínali v uznesení, je mobilizácia domicích, e, domácich zdrojov a zdaňovanie. A opätovne je tu veľmi široký koncensus, koncenzus o identifikácii problémov a, a vyhybaniu sa platenia daní a krátení, kráteniu daní na to, aby sa zlepšili výber domácich daní, ktoré by potom išli na rozvoj. Takže tu je predovšetkým sa sústredujeme na analýzu e, problémov a na pokrytie čo najväčšieho množstva aspektov toho, čo bolo navrhované ako e, politika. To je koherentné. V, našom, v našej odpovedi sme uviedli veľmi veľké množstvo aktivít, ktoré by sa mali zlepšiť a mali by zlepšiť e, tak výmenu informácií, ako aj transparentnosť, ale aj férovú súťaž nielen medzi štátmi, ale aj s osobitým zameraním na rozvojové krajiny. A možno ste si vedomí, že práca s rozvojovými krajinami e, ohľadom nástrojov v súvislosti s daňovaním, ako napríklad e, PIFA, bude e, súčasťou komisnej práce Eh, pri eh, mobilizácii domácich finančných prostriedkov. Vzhľadom na to, že toto sú naše aktivity, nemyslím si, že navrhované aktivity v zmysle špecifického programu, eh, kde sa hovorilo o zdaňovaní do roku 2030, by sa malo implementovať ešte nad rámec tohto, pretože väčšina vašich obáv už je pokrytá v týchto ostatných aktivitách. A opätovne, aby som aktualizoval to, čo sa deje, a bude diať v roku 2016 v zmysle dodatočných programov. Mám niekoľko globálnych programov o diagnostických nástrojov a problematike a poradenstve a takisto aj v kontexte ťažobného priemyslu transparentnosti, poradenstva, e, ktoré si kladie za účel e, rozvoj potrebných nástrojov e, v rozvojajúcich sa krajinách a EÚ. Takže dovolte mi, aby som sa vrátil a dostal k tomu štvrtému bodu vašeho uznesenia, a to je verejné zdravie. Európska únia implementuje zdravotné programy vo viac ako 30 krajinách po celom svete a budeme sa zameriavať na tento sektor aj v tomto programovacom období 2014 až 2020 a minimálne v 12 krajinách AKT. 12 AKT je príjimateľom e, z Globálneho fondu pomoci Európskej únie a mnohé sú e, e, príjimateľom z tzv. aliancie, ktorá je v zásade napojená na e, organizácie verejného zdravia v svojitosti s OSN. Čo sa týka následkov e, vypuknutia eboli, e, Európska únia ako aj regionálne organizácie ako ECOVAS, sa navzájom kontaktovali a identifikovali sme programy, ktoré by mali zlepšiť regionálnu spoluprácu, ale aj spoluprácu na úrovni celého kontinentu, aby sa zlepšila detekcia a vypuknutia eboli, ako aj znížila prenositeľnosť. Takisto si možno môžete byť vedomí, že Svetová zdravotnícká organizácia harmonizuje nástroje, a e, rozvinula spoločné posúdenie, e, ktorý sa nazýva JII alebo JEE, e, na ktorom sa zhodla aj, aj medzinárodné spoločenstvo a pre ktoré Európska komisia poskytla pomoc z európskeho rozpočtu do rozpočtu Svetovej zdravotníckej organizácie. Čo sa týka vakcinácie a ľudských zdrojov pre zdravie, spoloč, e, komisia súhlasí, že toto sú veľmi dôležité záležitosti a e, ďalšie podrobnosti dostanete v písomnej reakcii. Teraz e, mi dovolte krátko prebehnúť ďalšie záležitosti, ktoré boli spomenuté vo vašom uznesení a chcel by som na ne ešte nejakým spôsobom nadviazať hovorili ste o potrebe definície minimálneho príjmu a s tým spojených e, politík. Opätovne chudoba je opäť e, v jadre práce e, komisie a jej rozvojovej spolupráce. Je tu veľmi silný záväzok voči sociálnej ochrane a iným témam sociálnych redistributívnych politík, ktoré sú kľúčové pre ľudský rozvoj. Čo sa týka e, zaberania pôdy a záležitosti, ktoré ste spomenul, komisia je veľmi aktívna v tejto oblasti a zdieľame vaše obavy. Naša práca sa sústreďuje predovšetkým na medzinárodnú spoluprácu, ako napríklad e, dobrovoľné usmernenia pre zodpovedné spravovanie VGDT, a takisto aj Medzinárodnú koalíciu pre pôdu ELC. E Teraz sa ešte trochu dostanem k zdraviu a spomeniem, že v uznesení sa hovorí o tom, že Európska únia reagovala veľmi pomaly Máme kolegov eh, z generálneho rediteľstva ECO, ktorí nesúhlasia. Myslíme si, že Európska komisia bola veľmi rýchla vo svojej odpovedi a eh, reagovala do jedného týždňa, eh, kedy sa vytvorili prvé kontrakty a rozšírila sa akcia, a bola spustená táto rýchla reakcia, ktorú ocenili aj mnohí medzinárodní partnery. V tomto kontexte tým hlavným problémom bolo veľmi obmedzené číslo e, zamestnancov, ktorí boli dostupní na samotné terénne operácie. A odpovedou na túto výhradu bolo, že Európska komisia a e, členské štáty e, rozvinuli zdravotnícke sily EÚ, aby sme mohli čo najrychlejšie reagovať a mobilizovať čo najvyšší počet e, e, efektívne intervenčné týmy. Čo sa týka e, rekonštrukčných záväzkov po upokojení eboli, vyvíjame veľmi veľmi veľké snahy nielen na zdravotnej, po zdravotnej stránke, ale aj v ohľade rekonštrukcie krajiny. E, teraz e, preskočím tie posledné body, ktoré sa týkajú e, vzdelávania, odborného vzdelávania a etických podnikateľských princípov, vzhľadom na to, že to už máte aj v našom vyhlásení. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne, pán Zajdl. No a v druhej správe sú tu dve dámy z DG Home, pani Čontoš a pani Kiaro z Devko. A to je k správe migrácia medzi krajinami AKT a členskými štátmi Európskej únie. Takže pán Čontoš a pani Kiara, máte slovo. A nás čaká ešte jeden bod potom, to takže e, prosím, snažte sa čo najstručnejšie. Ďakujem, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani spolupredsedníčka. E, v skutku e, budem hovoriť iba ja, pani Čontoš bude hovoriť za komisiu. Komisia uznáva spoločné uznesenie o migrácii medzi EKT, AKT a Európskej únie, ktorá volá po, spoločný, po spoločnom manažmente a spoločnej správe na to, aby sa e, znižovalo e, jednak migrácia, ale aj e, vyhanenie z obydlí a vyžaduje sa to aj lepšiu koordináciu v oblasti jednotlivých politik. Napriek tomu, že ubehlo iba málo mesiacov od spojeného vyhlásenia, je zatiaľ nemožné e, povedať a vyhodnotiť implementáciu. Chceli by sme prizvukovať, že komisia už robí v tomto zmysle a snaží sa propagovať koordinovaný prístup. E, v skutku už ste dostali naše našu detálnu odpoveď o implementácii predchádzajúceho uznesenia, ktorá bola prijatá v decembri v roku 2015. Takže v mojom príspevku dnes sa budem snažiť zameriavať na nový rozvoj a nové body v júnovej rezolúcii, keď sa vrátime ku koordinovanému prístupu a správe, ktoré nadvezuje priamo na vaše uznesenie, chcela by som zdôrazniť, že komisia sa usilovala a obhájiť e, tento prístup na globálnej úrovni v prvom rade. E, v skutku Komisia a Európska únia e, sa snažili významne prespieť k samitu OSN o migrantoch a utečencoch v septembri tohto roku a k New Yorkskej deklarácii o utečencoch a migrantoch potom počiarkla potrebu globálnej solidarite a zdieľanie zodpovednosti. A deklarácia je veľmi dobrá, dobrý nástroj multilaterálneho eh, úsilia a eh, jasne rozlišuje medzi utečencami a migrantami a eh, stanovuje okamžitý rámec reakcie, ktorý e, môže tvoriť základ budúceho medzinárodného kompaktu. Takisto načrta proces z lepšieho e, manažmentu migračných trkoch a budúceho kompaktu e, pre budúcu pravidelnú legálnu migráciu. Takisto sa vysporiadáva s okamžitými výzvami spravovania a manažmentu migračných tokov tak e, ako je to v agende do roku 2030. Po tretie, takisto zdôrazňuje aj pozitívne aspekty migrácie. Migrácie e, je želateľná a mala by byť spracovaná, e, spravovaná príslušným spôsobom. Komisia sa angažuje veľmi silne v procese vo vypracovaní týchto dvoch kompaktov v nadchádzajúcich mesiacoch. Teraz prejdem na európsku úroveň. Komisia navrhuje ambiciózny e, plán, ktorý sa e, do budúcnosti, kde sa stanovuje spolupráca medzi e, krajinami určenia a tranzitnými krajinami, kde by sa táto komunikácia mala uskutočňovať na novej úrovni, predovšetkým s, kraj, s tretími krajinami. Nový prístup kompaktu, ktorý je načetnutý v tomto vyhlásení, sa častokrát Eh, uvádza ako nové eh, sady politík a nástrojov, tak ako je to odrazené aj v uznesení tohto výboru, eh, tak ako bolo formulované v júni. Vyhlásenie takisto aj hovorí o zdieľaných cieľoch, ktoré sú šité na mieru v závislosti od situácie jednotlivých krajín. Samozrejme, v rámci tohto nového partnerského prístupu E, vyvíjame novú kooperáciu v rámci EÚ ohľadom e, migrácie a čo sa snažíme dosiahnuť je zrýchlenie e, plnenia cieľov v rámci jednotlivých rámcov spolupráce. Chceme ich manažovať lepšie. Od začiatku tohto roku viac ako 360 tisíc migrantov dosiahlo pobrežie Európy. E, tie čísla sa už blížia k 400 tisíc v súčasnosti. Čo sme si všimli, že tieto počty e, tých zraniteľných jedincov sa zvyšuje a e, vyžadujú si osobitú starostlivosť. Tento rok deti tvoria viac ako jednu tretinu a viac ako jednu petinu v Taliansku a v Grécku. Ženy a mladé ženy sú mimoriadne vystavené riziku, zvlášť v Grécku, kde 40 tých predregistrovaných sú ženy. E, tí, ktorí sú vyhnaní zo svojich domovov, musíme im zabezpečiť prechod na bezpečné miesta e, čo najrychlejšie. To je e, najlepší spôsob, ako zabrániť zneužívanie ich práv. Európska únia je významným hráčom v rozvojovej pomoci a poskytuje utečencom pomoc po celom svete ktoré sa navýšili z 1,35 miliardy eur na 1,7 miliardy eur v tomto roku. Významná časť tohto financovania sa sústreďuje na vysoko zraniteľných e, migrantov, zvlášť ženy a deti. E, druhý spôsob, ako lepšie chrániť zraniteľnosť e, migrantov, je presídliť ich. Viete, že Európska únia implementuje schému presídlenia E, ktorá zahrania 22 tisíc e, ľudí a za minulý rok viac ako 10 600 ľudí, ktorí požadovali a e, potrebovali medzinárodnú ochranu, už boli presídlení. Teraz vytvárame nový presídlovací rámec a pre tých migrantov, ktorí prichádzajú do e, únie nelegálnych, e, nelegálnymi spôsobmi. Tam sa sústredíme na zraniteľné skupiny. Pracujeme na nových pravidlách azylu, aby sme posilnili aj ochranu nesprevádzaných e, detí a znížili pravdepodobnosť ich zranení a zabezpečili rýchlu rýchle znovu zjednotenie a znovu stretnutie rodiny. Chceme chrániť životy v viete že Európska únia má už niekoľko projektov eh, eh, pobrežnej stráž v Egejskom mori a eh, pri pobreží Afriky v Stredomorí a spolupracujeme s aktérmi ako je NATO. V kontexte týchto operácií od roku 2015 sme zachránili viac než 400 tisíc životov. Takisto už spolupracujeme aj v tejto oblasti. To je otázka, ktorej sa venujete vo vašom uznesení. Už e, sme vás informovali, že relokalizačný mechanizmus e, si vyžadoval určitý čas na to, aby sa rozbehol. Teraz e, rok po začiatku fungovania môžeme poreferovať, že došlo k značnému pokroku v mnohých oblastiach. Hotspoty sú vytvorené, E, takže e, odoberajú sa e, takmer 100% migrantov otlačky prstov, posilnili sme bezpečnosť a rýchlosť presidlovania sa zvyšuje, obzvlášť v poslednom mesiaci v Grécku. Významný počet členských štátov posilnilo svoju zaangažovanosť do tejto schémy a migranti naďalej však prichádzajú do Talianska a Grécka, ehm, preto relokalizácia ostáva dôležitou e, témou, pretože potrebujeme znížiť nápor na tieto krajiny. Pokiaľ ide o boj proti prevádzačom, ktorí sú uh, uh, vlastne zločinci bez škrupul, ktorí profitujú zo zraniteľnej situácie migrantov, uh, Spoliehame sa na stretnutie expertov, ktoré sa bude konať v Bruseli 22. a 23. E, e, novembra. E, vychádza z odporúčania zo spoločnej ministerskej konferencie minulý rok sme spokojní, pretože vidíme, že zvyšuje sa záujem našich partnerov AKT, ktorí žiadajú technickú podporu aj e, pomoc pri posledňovaní legislatívneho rámca v rámci e, migračnej facility EÚ a KT. Uznesenie, e, uznesenie sa spomína že e, treba si stať teda prioritu boj proti neregulárnej migrácii, zaoberať sa aj legálnou migráciou, aj možnosťami zamestnania. Komisia by chcela zdôrazniť, že e, počet legálnych rezidentov z krajín AKT v EÚ sa konštantne e, zvyšoval v posledných rokoch, ako dokazujú daje Eurostatu. A nové pravidlá boli nedávno prijaté, ktoré zjednodušujú um, študentom, a vysoko zručným migrantom, aby prichádzali do EÚ. Pokiaľ ide o remitencie, e, vidíme, že e, krajiny AKT čoraz viac uznávajú, že e, ich úloha je čo ja čoraz dlhšejšia, dôležitá je aj úloha diaspory pre rozvoj e, týchto krajín. E, Zoberiem sa teraz globálnym e, e, cieľom znížiť náklady na zasielanie financií na 3 remitencií. Máme spoločný seminár, ktorý sme začiatkom tohto roku na túto tému zorganizovali. Výmena tam bola veľmi dynamická, veľmi plodná Eh, popísali sa eh, úspešné praktiky, obzvlášť v oblasti mobilných eh, financií. Pokiaľ ide o venovanie sa príčin migrácie, ďalší bod, ktorý spomínate vo vašom uznesení, vytvorenie e, Trastového fondu e, pre Afriku aj e, umožňuje venovať sa výzvam migrácie z dvoch perspektív. Na jednej strane pomáha krajinám podporiť ich kapacity manažmentu migrácie. To sa stalo potrebovať spoločnou prioritou. Na druhej strane sa e, venuje e, prvotným príčinám migrácie, pomáha posilňovať stabilitu krajín a regiónov, e, ekonomický rozvoj a rozvoj pracovných miest, aj dobrú, dobré riadenie. V júnovom oznámení o novom rámci partnerstva, ktoré som už spomenula, tiež navrhujeme externý investičný plán, ktorý Neskôr bol e, detaľnejšie predstavený v decembri ako prvý e, konkrétny krok v rámci e, rámstva partnerstva. Predstavuje to nový prístup trvalo udržateľného rozvoja, inkluzívneho rastu a sociálneho rozvoja aj regionálnej integrácie. Dáva si široké ciele a zároveň špecificky sa venuje príčinám migrácie. Investičný plán chce fungovať ako katalizátor pre investície, ktoré by umožňovali tvoriť trvalo udržateľné pracovné miesta, sústrediť sa pritom na ženy a mladých ľudí e, investičné e, možnosti, posilňuje, e, ponúka tým zábezpechy, garancie v prípade vysokých rizík pre investície. Nový investičný plán tiež podporuje e, e, agendu z 2013 a agendu z Addis Abeby pre rozvoj. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Dúfam, že som pokryla všetky témy e, spomenuté v uznesení. Ďakujem veľmi pekne, pani Kiara. Ďakujem pekne, pán Zajdl, za vaše zaujímavé vysvetlenia. Ostáva už nám, nám už len pár minút, takže ak mi dovolíte, prejdeme k poslednému bodu, bodu 7, Európsky konsenzus pre rozvoj, prijatie konsenzu, skutočne v decembri 2005, bola to politická priorita pre komisára mm, v tom období zodpovedného za rozvoj, ktorým bol pán Louis Michel, Deklarácia o konsenze definuje na úrovni Európskej únie hodnoty, princípy, ciele a spoločné prostriedky, ktoré sa majú využiť pri boji proti chudobe. Angažuje spoločenstvo a členské štáty nie len ako členov rady, ale aj v ich ako bilaterálnych donorov. cieľom členských štátov, Komisie a parlament bolo e, začať na základe tohto konsenzu spoločnú víziu, ktorá by slúžila politike rozvoja e, efektívnejšie a koordinovanejšie. Konsenzus obsahuje aj princíp orientácie e, rozvoja jednotlivých krajín príjemcov, založených na ich stratégii, národnej stratégii a ich interných zdrojoch. Dnes sa konsenzus, či už 10 rokov, popísaný už 10 rokov, a, prestáva platiť. No a za týchto 10 rokov sú skutočne dôležité a, situácie a zmeny. A hovorím napríklad o konferencii Vadis Abeba, o financovaní spolupráce rozvoja v roku 2015 alebo prijatie cieľov eh, udržateľného rozvoja. V tomto svetle by som rada chcela požiadať komisiu, aby nás stručne informovala o tomto programe Európskeho konsenzu pre rozvoj a slovo dostane pán majstro Giacomo z generáliteľstva DEFCO. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako ste už eh, ukázali, tak súčasný konsenzus o rozvoju pomoci z roku 2005 a rok 2015 bol kľúčovým rokom medzinárodnej diskusii o rozvoji, hlavne na tých dvoch konferenciách, o ktorých ste hovorili, Addis Abeba, konferencia Addis Abeba, financovanie pre rozvoj a prijatie agendy 2030 o udržateľnom rozvoji. Ako aj ďalšie veľké konferencie, napríklad Paríska konferencia o klimatických zmenách. Takže toto všetko viedlo komisiu k tomu, aby sa zaoberala konsenzom, konsenzom sme zistili, či potrebuje revíziu na základe zmien, ktoré sa udiali v tom, ako vnímame rozvoj a udržateľný rozvoj. A náš záver, náš záver je, že takže teraz existuje agenda, cieľ udržateľného rozvoja, agenda 2030, čo je oveľa širšie ako eh, rozvojové cieľa milénia, ktorá oveľa, ktorá oveľa lepšie integrujú tri dimenzie udržateľného rozvoja a ktoré majú tiež veľmi dôležitú eh, novú vlastnosť a to je univerzalita. To všetko nás viedlo k záverom, že my sme mali revidovať konsenzus a komisia predloží návrh revízie konsenzu koncom novembra. Je to navrhnuté Európskemu parlamentu a členskému štátu a cieľom bude prijať nový konsenzus, ktorý tak ako ten konsenzus z roku 2005, ako si správne poznamenali, zaviaže členské štáty spolu s európskymi inštitúciami tvoriť nejaké princípy, rozvoje pomoci EÚ, mhm. čo by oveľa lepšie e, zohľadilo tri dimenzie udržateľného rozvoja a zohľadní to prístup, nový prístup na tejto konferencii o mobilizácii prostriedkov na implementáciu. Jednu vec, ktorú som chcel povedať ešte, že my sme vykonali rozsiahli proces konzultácií pri príprave nového návrhu, konkrétne online otvorená verejná konzultácia, ktorá žila od má do augusta tohto roka. Dostali sme viac ako 200 reakcií všetkých aktérov a to veľmi detálne na naše návrhy. A myslím, že jednou z dôležitých vlastností by mala byť cieľ plne zapojiť všetkých aktérov, partnerské krajiny, občianskú spoločnosť, súkromný sektor a tak ďalej. Takže, ako som povedal, cieľ je prijať formálne oznámenie s návrhom na nový konsenzus 22. novembra. Bude to súčasťou balíka ktorý sa bude zaoberať tiež internou implementáciou agendy 2030 z ohľadom na tú univerzálnu dimenziu agendy 2030, čiže bude vydané ďalšie oznámenie pod názvom Ďalšie kroky pre udržateľnú európsku budúcnosť, ktorý sa bude zaoberať prepojením internej a externej implementácie agendy 2030 záverečný cieľ je prijať dohodu s parlamentom, členskými štátmi v budúcom roku a aby nový konsenzus mohol byť budúci rok tiež prijatý. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Mastro Giacomo. Teraz vidím, že pán Neuser ako spolupravodajca, spoluspravodajca pre predchádzajúcu tému veľmi stručne, ak eh, by ste chceli niečo povedať k reakcii alebo pripomienkam komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Myslím, že čas dozrel na to, aby eh, sme eh, dospeli k novému európskemu konsenzu, pretože za posledných 10 rokov sa toho veľa zmenilo. E, ešte k jeho významu. E, tento konsens znamená, že nie ako EP e alebo samotné členské štáty či Európska komisia, ale všetky inštitúcie EÚ spoločne musia dospieť k výsledku, ako rozvojová pomoc má ďalej vyzerať. A tu máme problémy, pretože veľa členských štátov Ehm, sa menej eh, angažujú v oblasti rozvojovej pomoci. V mnohých národných eh, štátoch eh, sa štáty obracajú skôr viac do svojho vnútra na úkor rozvojovej pomoci, ale v Európskom parlamente urobíme návrh, ktorý bude vyvážený v tejto súvislosti a komisia, podobne ako my, predpokladám tiež zaujímavé stanovisko. No a potom už e, bude na členských štátoch, ako má vyzerať tento konsenzus. Prečo je veľmi dôležité, aby sme teraz obnovili e, tieto otázky. Musíme posilňovať e, e naše vzťahy so štátmi AKT, pokiaľ ide o 2020, tam sme vytvorili svoju e, pozíciu ako Európsky parlament a Uvidíme, ako na to zareaguje komisia a členské štáty. Keď sa príjmal starý konsenzus, e, boj proti terorizmu v mnohých krajinách AKT nebol témou. Medzi e, časom sa však ňou stal Máme jeden program, o ktorom diskutujeme, e, mier a bezpečnosť, ten by sa mal zapracovať do tohto konsenzu, otázka migrácie, Možno v roku 2005 v mnohých krajinách AKT bola témou, menej e, to, tomu bolo e, pre štáty EÚ, tam tiež musíme vytvoriť svoju pozíciu. A klimatické zmeny tiež e, nefigurovali na rebríčku tak vysoko ako dnes a, a ako má vy, vy, vyzerať financovanie rozvojovej pomoci 0,7 tohto cieľa by sme sa chceli ďalej pridržiavať. No a aktuálnou témou je aj Brexit. Tu teraz Veľká Británia bola veľkým darcom, bola s nami e, na e, jednej lodi. Teraz zažijeme, že pravdepodobne v priebehu budúcich dvoch rokov Veľká Británia EU opustí ako druhá najsilnejšia hospodárska moc v EÚ, ktorá e, má e, prístup cez vnútorné, e, vnútorný trh na svetové trhy, takže to určite veľmi ovplyvní aj rozvojovú pomoc. Je to veľmi napínavá otázka, ako to zapracujeme do spoločného konsenzu. Tu potrebujeme úzkú spoluprácu s AKT a budeme vám vďační za vaše impulzy zo strany AKT. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Neuser. Myslím, že je čas ukončiť naše zasadnutie. Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky. Zajtra o 9.00 v tejto miestnosti budeme pokračovať bodom 8, to je vzdelávanie v krajinách AKT. Takže ešte raz ja ďakujem, ďakujem aj našim tlmočníkom a želám vám všetkým pekný večer v Bruseli. Ďakujem pekne.